Uh, Kolegovia, budeme pokračovať. Keďže máme veľa bodov na programe na toto popoludnie, sú tu nejakí kameramani, ale sú to len tí, ktorí majú povolenie nás tu filmovať. Takže máme tu bod 20 programu, prezentácia Manuela Navarreteho, ktorý vedie Európske centrum pre boj proti terorizmu v Europoli. Pán Navarrete sa usadí a ja zatiaľ vysvetlím, že Europol, ako vieme, vypravokáva správu TISAT od roku 2007. Tam sa hovorí o boji proti terorizme a pre Postupuje sa, poskytuje sa tam prehľad e, situácie v oblasti terorizmu v EÚ a v roku 2018 taktiež bude publikovaná ďalšia správa. Pán Navarete, ktorý už tu bol veľakrát medzi nami, momentálne vedie Európske centrum pre boj proti terorizmu v rámci Europolu. Takže on nám predniesie krátku prezentáciu a potom prebehne krátka diskusia. <clears throat> <laughs> Takže môžete začať. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pre všetkým dobré popoludne. Ďakujem za to, že ste pozvali Europol, aby sme predstavili správu TISAT vo výbore LIBE. Táto správa bude publikovaná čo skoro. Naďalej musíme ešte doladiť posledné detaily, keďže toto je veľmi dlhý proces. Viete, že prichádzajú príspevky zo strany členských štátov, tretich strán. Experti Europolu taktiež tvrdo pracujú na príprave tejto správy, ktorá musí byť čo najpresnejšia a dobre odzrkadlovať, ako to vyzerá s hrozbou, bo vyzeralo s hrozbou terorizmu v roku 2017 a sú to teda mnohí, ktorí bojujú proti terorizmu a taktiež tam uvádzame, čo môžeme očakávať od tohto roka a ako môžeme zmierniť túto situáciu. Na tomto pracuje Európske centrum pre boj proti terorizmu a celý Europol. Je to skutočne veľká výzva. Ako vidíte na prvej priesvitke, tamto je moje meno a pozícia. Chcel by som vzdať e, česť ľuďom, ktorí trpeli terorizmom za minulý rok aj tento rok. Tento rok 68 ľudí bolo zavraždených teroristami. A dru- druhý hol, ktorý by som chcel vzdať, je spravodajským orgánom, policii, súdnemu sektoru, Európskeho parlamentu, verejnosti, všetkým, ktorí bojujú proti terorizmu. Robíme našu prácu, snažíme sa robiť čo najlepšie, musíme vyvieť úsilie na globálnej úrovni. Parlament, politici, všetci, celá spoločnosť musia podporovať bezpečnosť v Európskej únii. Takže chcem vyjadriť moje uznanie, uznanie všetkým z vás. Dám vám teraz pár čísel v súvislosti s terorizmom a úsilím členských štátov v boji proti terorizmu. Som si istý, že viete, že za každým týmto číslom je aj tvár a možno rodina. Rodina potrebuje podporu, pretože jeden z ich príbuzných bol zabitý teroristom, ale taktiež sú tam tváre policajtov, sudcov a politikov, ako ste vy, ktorí každý deň pracujú na to, aby Európa bola čo najbezpečnejšia. Takže za toto ďakujem. Začnem s prvou prísvitkou. Tam vidíte, že je zvýšený počet útokov, alebo bol v roku 2017 a budem hovoriť hlavne o celkovú situáciu v oblasti terorizmu v roku 2017. Si viete, že správa TISAT e, je e, v podstate retroaktívnou správou. Máme tu celkový prehľad do roku 2017, všeobecná situácia v oblasti terorizmu, tam hovoríme o mm, tzv. džihadizme, ktorý je inšpirovaný náboženstvom. Možno to nie je to najlepšie slovo, ale môžeme ho používať. Ďalej etnonacionalistický a separatistický terorizmus, lavicový, anarchistický a pravicový terorizmus. Toto je metodika, ktorú používame pri príprave správy TISAT pre výbor LIBE a taktiež tu máme príspevky zo strany členských štátov, informácie, ktoré nám zasielajú. Vidíte, že v roku 2017 tam bolo 205 činov, ktoré boli buď dokonané, alebo prekazené v Európskej únii. Toto je nárast o 45 v porovnaní s rokom 2016, ale viac útokov, menej obetí. Minulý rok sme mali 16 obetí teroristických útokov alebo smrteľných obetí. Tie útoky sú menej sofistikované, je ich viac, ale našťastie tam je menej obetí než v predchádzajúcom roku. Krajiny, ktorých sa to globálne najviac týkalo, bol, bol Spojené kráľovstvo 107, potom 54 vo Francúzsku, Španielsko 16 eh, a Taliansko 14 útokov. Keď sa pozrieme na džihadizmus, tak tam máme 33 takýchto útokov. Ale niekedy je ťažké pre členský štát e, označiť takéto útoky. Niekedy tá motivácia trochu iná. A niekedy prebieha vyšetrovanie a motív nie je jasný, takže sa orgány snažia zistiť, čo za tým útokom bolo. Takže z týchto 33 útokov 10 ich bolo dokonaných a spôsobili 62 úmrtí. Ako som povedal, počet džihadistických útokov je 4 krát nižší než počet separatistických útokov a takmer všetky smrteľné obete súvisia s džihadistickými útokmi, to znamená 62 obetí zo 68. Menší počet obetí než e, v roku 2016 e, a v roku 2015 to bolo 142 obetí. A Počet obetí sa musí dostať na nulu a do tej doby sa musím snažiť zmierniť dopad terorizmu. A my nepolavíme, policajné orgány, súdne orgány, všetci budeme pracovať na splní tohto cieľa. Ale naďalej sú tu aj obete v zahraničí, štátni príslušníci EÚ vo februári na Filipínach, v máji v Afganistáne, v júni na Mali, v júli v Egypte a v auguste v Burkine Faso. V roku 2017 sme mali 8 príslušníkov EÚ, štátnych príslušníkov EÚ, ktorí prišli o život, alebo mali teda dvojité občianstvo. A títo prišli o život v zahraničí. Ďalšia prísvitka. Tam vidíme príslušnosť. Je tu nárast počtu teroristických útokov súvisiacich s etno-nacionalistickým e, prostredím. Je to teda nárast, ale tieto útoky sú menej sofistikované a spôsobili menej obetí. Ďalšia prísvitka. Reakcia členského štátu, reakcia policie je dôležitá. A bolo zatknutých takmer tisíc osôb, 975 konkrétne, v súvislosti s týmito činmi. Väčšina zatknutí sa dohrala vo Francúzsku, 373 po vzťahu teda k džihadistickému terorizmu. Väčšinou bol dôvod, bolo dôvodom členstvo v teroristickej organizácii alebo príprava teroristického útoku. Ďalšia prísvitka. Toto sú hlavné trendy, ktoré sme videli v roku 2017. Je to podobné ako v roku 2016. Je tam teda vyššia frekvencia útokov, ale boli to menej sofistikované útoky a preto tam bolo menej obetí na životoch. Ale džihadistický terorizmus je hlavne v troch oblastiach. Zabíjanie v podstate toľkého počtu ľudí, ako je len možné, bez nejakej prípravy alebo nejakých špeciálnych zručností. Videli sme to predovšetkým v Londýne v marci a v júni v Manchestri a v Barcelone v auguste 2017. A taktiež sú to útoky na symboly západného životného štýlu. Manchester 2017, maj 2017, predovšetkým vo Francúzsku a taktiež sa to zameriava na symboly e, autority, policajné zložky alebo vojaci vo Francúzsku a v ďalších európskych krajinách. Ďalej. Hlavná hrozba naďalej súvisí s tzv. s fenoménom tzv. zahraničných bojovníkov. Tí sú naverbovaní, radikalizovaní a nakoniec sa pripoja k ozbrojeným skupinám predovšetkým v Sýrii a v Iráku, ale počet týchto ľudí v roku 2017 klesol klesal v podstate už od roku 2015, ale nemáme úplnú istotu, koľko zahraničných bojovníkov bolo zlákaných teroristami, aby sa k ním pripojili, koľko z nich bolo zabitých v teroristických útokoch v Sýrii a v Iraku, koľko z nich boli tam zatknutí a koľko z nich sa navrátili do EÚ. Potom čo strávili nejaký čas v konfliktných zónach. Takže na toto sa momentálne zameriavame, chceme identifikovať takéto osoby. Ale terorizmus neexistuje bez propagandy a toto predovšetkým džihadistické skupiny ako Islamský štát vedia. Online propaganda a tiež práca na sociálnych médiách sú dôležité pre teroristov. Tam v podstate verbujú, radikalizujú eh, nových eh, členov teroristické organizácie, predovšetkým Islamský štát ukázali e, vysokú mieru technologickej adaptability, keď bojujú o úspech a o prežitie. Ale propaganda islamského štátu je podkopávaná operatívnymi a infraštruktúrnymi stratami. Táto skupina naďalej šíri svoj odkaz širokému obecenstvu a taktiež šíri rôzny materiál novými spôsobmi a snažia sa, snažia sa odolávať. Máme tu teda informácie ohľadom úpadu islámskeho štátu, keďže stratili aj veľkú časť územia tzv. kalifátu. A to tým pádom možno menej ľudí je ochotných sa k ním pripojiť, ale je treba si uvedomiť dopad tejto hrozby zo strany islamského štátu Islamský štát má stále viac propagandy, ktorá sa zameriava na ženy. Žiadajú ženy, aby boli aktívnejšie v boji. V podstate Al-Qaida už toto dlho propaguje. Al-Qaida ďalej dáva ženám druhotnú úlohu a nepodporuje ich, aby sa stali bojovníkmi, ale že dá od nich podporu, takže sa sústredujú na špecifické skupiny, ako sú ženy alebo mladiství, pretože Al-Qaida, teda islamský štát, sa často zameriavajú naďalej na mladistvých a šíria sa špecifické obrázky detí, ktoré sú vystavené násiliu v Sýrii a v Iraku a aký bude dopad na tieto deti keď už nadelenie budú v kalifáte, tak to sa, nadele, to sa ešte nevie. V rámci propagandy sa síce šíri radikálny odkaz, ale zatiaľ neboli schopní spustiť nejaké útoky po internete. Nevieme, či majú tento zámer, ale väčšinou sociálne médiá a internet používajú na rekrutovanie, radikalizáciu. My sme samozrejme veľmi obozretní, to je prepojené aj s organizovaným zločinom a s kybernetickými útokmi v viacerých členských štátoch. Taktiež nemáme žiadne jasné dôkazy ohľadom používania chemických, biologických, radiologických alebo jadrových zbraní. have questions, don't we? Who's, who's wanting to? Katerina, anyone else? Anna, anyone else? So... Kolegovia majú ešte otázky. Kto sa chce niečo spýtať? Lebo má host ešte asi 8 strán. Potrebujeme ešte 7 minút. Dobre, Juan Fernando. Dobre. Asi tomu príliš nepomáham. Koľko ešte máme času? Prepašte, už som unavený. Oh, sorry. Yep, um, carry on. Um... Pokračujte teda, prosím. No to troška zhustiť. Pokúsim sa to zhrnúť. Spomínal som, že nie sú dôkazy chemických, biologických, radiologických alebo jadrových zbraní, ktoré by používal islamský štát, ale sú tu niektoré individuálne prípady, ktoré sú vyšetrované na členských štátov výbušné zariadenia zostávajú tým preferovaným spôsobom, ako fungujú a takisto používanie strelných zbraní. Máme jeden prípad e, použitia strelnej zbrane počas žihadistického terorizmu, ale aj v iných oblastiach, e, hlavne pokiaľ je medzinárodný terorizmus. E, nakoniec budete mať priestor aj v rámci odpovedí na otázku, takže ešte pár minút vám dám. Ďalší slajd. Kto sú tí potenciálni útočníci? profil, e, ktorý pochádza z informácií členských štátov. Hovoríme o domácich e, teroristoch, ktorí sú e, radikalizovaní v krajine pobytu, ktorí sa nevedia pripojiť k radikalizovaným skupinám mimo týchto krajín. Veľmi rozmanitá skupina, pozostávajúca z jednotlivcov, ale aj uzatvorené skupiny, ktoré získavajú informácie a prostriedky a snažia sa útočiť niekedy s úspechom. Ako som povedal, je tu istý pocit, že ľudia odchádzajú a prichádzajú naspäť do Európy, teda vychádzajú do, odchádzajú do tých konfliktných oblastí. Sýria, ale tie údaje za rok 2017 sú nízke. Jeden z najvýznamnejších, jeden z najvýznamnejších hrozieb pramení od ľudí, ktorí boli zatknutí z dôvodu e, prepojenia e, s zahraničnými bojovníkmi. Teraz e, si odpíkajú tresty vo väzniciach, ale je to krátke časové obdobie od roku 2015. E, sú niektorí prepušťaní, to je jeden z najväčších víziev pre spravodajské zložky, policiu. Postarať sa o takúto hrozbu, posúdiť, aká je miera radikalizácie, rehabilitácie, tak aby dokázali zmierňovať e, tieto dôsledky na bezpečnosť európskych občanov. Ďalšia priesvitka. Veľmi stručne, pokiaľ ide o iné teroristické oblasti, etnonacionalistické a separatistické útoky naďalej e, prevažujú z pohľadu početnosti e, v porovnaní s inými motiváciami. 137 v roku 2017 takýchto útokov, prevažne v Spojenom kráľovstve a vo Francúzsku. Počet e, útokov zo strany násilných pravičiarských extremistických anarchistov sa zvýšil v roku 2017 24 v porovnaní s 27 v 2016. Keď hovoríme o lavicovom krídle a anarchistických útokoch, tak sa to deje e, v krajinách ako Grécko, Španielsko, Taliansko. V roku 2017 5 takýchto útokov a e, vyžiadal si to jednu obeď v Spojenom kráľovstve. Avšak ten obraz, to pravice je veľmi rozdrobený, ale napriek tomu to neznižuje to nebezpečie a to riziko Europol podporuje aj v tomto úsilí členské štáty. Posledný. Posledná presvitka. Členské štáty a Europol realizujú rôzne podporné veci. O tom hovorí táto správa. Mnohé veci sa zmenili, odkedy bolo v roku 2016 zriadené ECDC. Zdroje od členských štátov sa sústredujú na tie výzvy, na zapojenie policie a predovšetkým, pokiaľ ide o parlament a radu, komisiu, to, čo venovali Europolu, tie prostriedky a tú podporu, tak to sa vracia. Ďakujem pekne. Musíme nadalej investovať e, do bezpečnosti. Hlavne pokiaľ ide o CT, tak aby sme dokázali zabezpečiť bezpečnosť občanov. Viac ako 439 operácií e, v roku 2017 bolo podporených cez CT. Teraz prebieha viac ako 250. Minulú nedelu tým, môj tým spolupracoval s holandskými kolegami, pokiaľ ide o hrozbu, ktorú predstavovali traje jednotlivci v súvislosti s Nemeckom, Holandskom a Francúzskom. Ešte stále eh, na tom eh, pracujú spoločne. Aj propaganda išlo v rámci tejto snahy o propagandu o ECDC. Viac ako 100 platform použili teroristi. Úzko spolupracujeme s odvetvím a podporou komisie sa nám podarilo vytvoriť European Internet Forum, tak aby sme redukovali dopady propagandy. A tie, to úsilie a tie výsledky tie propagandy sú jasné. Nie je len o šírenie, ide aj o podporu tej osoby, ktorá je šírená prostredníctvom propagandy. E, máme istú sadu nástrojov, e, kde členské štáty môžu si vybrať e, najlepší spôsob, ako podporovať ich prebiehajúce vyšetrovanie. Musíme takto pokračovať. Aby som to uzavrel, pán predseda, členské štáty zvýšili národné spôsobilosti a medzinárodnú spoluprácu v oblasti terorizmu. Teraz máme viac ako pol milióna subjektov v rámci Európskeho informačného systému. Terorizmus je druhý najčastejší naši spôsob použitia ktorý máme v rámci EÚ, pokiaľ ide Europol. Naďalej pracujeme na zmierňovaní tejto hrozby, pretože tá je prítomná. Napriek tomu, že došlo k zníženiu aktivity teroristov v období oktober 2017 do marca 2018, ale potom opäť minimálne v dvoch krajinách sa znovu objavili teroristické útoky, Francúzsko, Belgicko Takže naďalej sme veľmi pozorní, pokiaľ ide rôzne scenáre, naďalej načúvame potrebám členských štátov, naďalej treba výrazne e, navyšovať tie zdroje, tak aby sme podporili snahu členských štátov bojať proti terorizmu a musíme byť veľmi bdeli, pokiaľ ide o veci, ktoré sa dejú. Posledná vec z mojej strany je konštatovanie, že to úsilie musí byť na vysokej úrovni zo strany všetkých zamestnancov ale aj členských štátov aj v situáciách, keď sa rozhodnú niektoré rozpustiť, niektoré od teroristické organizácie. Napríklad dostali sme informáciu, že ETA, organizácia, ktorá útočila počas dlhých rokov na nevinných občanov, rozhodli sa skončiť svoju činnosť, rozpustiť svoju organizáciu. Nesmieme zabudnúť, že od 1958 ETA viac ako 3000 útokov realizovala, no, pri ktorých bolo zabitých 854 ľudí. 70 ľudí bolo unesených a 6380 bolo zranených. A ešte stále Španielsku, Francúzsku viac ako 300 otvorených prípadov, ktoré nie sú došetrené. Ďakujem pekne za podporu a rád vám odpoviem na otázky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Možno jedna z vecí, ktorú si všimli kolegovia. Nemáme TISET správu. V tejto chvíli je vydávaná TISAK to je informácia v kompilovanej forme. Dnes bude vydávaná. Paralelne je to. Sa to deje ako paralelne. Už je na webovej stránke Europolu. Dobre, čiže dnes, ale ešte nemáme. Jedna z otázok z mojej strany, pretože ECTC a TISA správa, tí poslanci, ktorí sa tomu venujú, už e, s vami prišli do kontaktu predtým. E, jedna vec, ktorú by som rád poznamenal aj do budúcnosti, možno kolegovia nebudú súhlasiť. Nemyslím si, že by sme mali mať takéto podobné stretnutie bez správy TISA a poviem prečo. Potom vlastne prezentujete nejakú líniu správania, to je v poriadku, ale je to iné v porovnaní s inými správami v tom zmysle, že mnohé z informácií, ktoré poskytujete, tie vyšetrovania, tie spiknutia, alebo teda prípady, ktoré boli odhalené. Je to troška iný svet. GCHQ eh, v Spojenom kráľovstve hovorilo o tom, že rozbilo alebo odhalilo viaceré pripravované akcie. To je v poriadku, ale to nemôžeme my spracovať, lebo sú to, sú definície informácie zo spravodajského povahy. Tí kolegovia, ktorí idú do väčšej hĺbky, ktorí rozumejú aj tej inštitucionálnej štruktúre, ktorej fungujete vy ako Europol, preto je vhodnejšie mať tú správu a snažiť sa sústrediť troška viac na to, čo to znamená, čo z toho vyplýva. Vo všeobecnosti treba pochopiť tú argumentáciu, ktorú predkladá Europol, ECTC, poskytujú pridanú hodnotu. My výrazne podporujeme Europol, ale ja by som také mierne varovanie na to, aby to pokračovalo, aby sme mali takýto vzťah, kde budeme schopní pochopiť, čo sa deje, tak potrebujeme aj štatistické údaje. Lebo vy to istým spôsobom robíte za celú EÚ. Dúfam, že to dáva zmysel. Takto to bolo diskutované, len aby som to spomenul. To nie je kritika, to len chcem spomenúť. Áno, pokus zosúľadiť prezentáciu tohto dokumentu s tým, že dostanete prístup, lebo je to pre vás. Áno, lebo ináč tie otázky budú veľmi všeobecné Napríklad, že máme istú štruktúru zodpovedania sa, pokiaľ ide o Europol a ECTC, chceme to zachovať, tak len zmienka takáto. Juan Fernando, nech sa páči. Thank you always for, for... Vždy vďaka za vašu prezentáciu, za ten čas a za to, čo venujete v Libe. Presne takúto otázku som chcel spomenúť, ktorú riešite aj vy v záverečnej časti vašej prezentácii. Presne to. Nedžihadisti. Tý, te, nedžihadistický terorizmus eh, v rámci členských štátov EÚ. Lebo áno, ešte stále existuje. Bola ETA, celé 10 ročie, zabíjala, zabíjala. ETA nebola jedinou pripomienkou alebo takým pozostatkom alebo takým hm, prežívajúcim druhom na tej planete terorizmu. A ja chcem presne toto e, riešiť. Aké sú vaše znalosti, alebo ako vy vnímate a posudzujete tie trasy a tú genealógiu tých práve nedžihadistických, teroristických útokov a organizácií, ktoré ešte stále prelievajú krv v rámci členských štátov EU. Čo sme zistili, čo vieme nové? Keď napríklad vy v prezentácii hovoríte o tom, e, že sú tam lavičiarské alebo anarchistické, teroristické útoky, čo máme za tým presne vidieť? Pretože určite tu nejde o ideológiu, podobne ako keď ide o európskych občanov, ktorí sa radikalizujú a ktorí nastúpia cestu džihadizmu. Za tým niečo je čo je za týmito tzv. lavičiarskými alebo anarchistickými, teroristickými útokmi, pretože istotne sa ne, nesnažia len tak zničiť štát, ako to robili na začiatku storočia. Niekedy raz dávno bol terorista, ktorý zabil Umberta Prima, kráľa Talianska. Ale čo presne sa skrýva? Aká je motivácia anarchistov, ktorí zabíjajú ľudí v 21. storočí? Čo za tým presne? Aká je tá motivácia? Moja prvá otázka. Druhá. Aké sú tie ponaučenia, ktoré máme z, toho, z tých, tých svedectiev obetí, pretože obete vždy niečo povedia, povedia niečo o tom, čo sa udialo. Obete nie len, že organizujú sieť e, vzájomnú, e, niekedy je to relevantné, keď e, vytvoria nejakú sieť alebo organizáciu obetí, čo je vždy presvedčivé z pohľadu verejných orgánov a policie, orgánov na presadzovanie práva, oni ale vždy hovoria v tom príbehu veci a ponaučenia, ktoré sú hodnotné. Prosím, ak môžete, vyjadrite sa. Ďakujem, zaujímavé. Ako tie obete prispievajú k tomu sumáru tých informácií spravodajského charakteru. Katrina Činiči, Činiči, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, ďakujem pán doktor Navareta za prezentáciu. Vy ste načetli rámec, povedzme, veľmi komplexný a citovali ste aj aspekt, ktorý je naozaj zaujímavý, a síce redukcia počtu, zníženie počtu obetí v porovnaní s tými útokmi a takisto tá typológia atakov už, alebo tých útokov je menej sofistikovaná. Každopádne vedlo to k menšiemu počtu obetí, avšak s väčšou frekvenciou boli tie útoky prítomné. E, pokiaľ ide o typológiu útokov, akým, ako definíciou alebo ak, ak, akým spôsobom merania je možné to merať a ako je možné potom aj konať preventívne. Čiže sú vhodné nástroje, ktoré existujú, sú vhodné zdroje a tá spolupráca, ktorá podľa mňa je jedna z najdôležitejších predpokladov, je dostatočná, je primeraná, funguje. Ešte ďalšia téma veľmi rýchle, konkrétna otázka, ďalšia téma, ktoré ste sa dotkli a istotne je to jedna z tém, z ktorej plynú najväčšie obavy a síce návrat zahraničných bojovníkov e, z konfliktných území ja sa vás chcem spýtať, e, či z toho vyplýva, že boli teroristami e, identifikované niektoré trasy, ktoré sú plánované z pohľadu týchto hnutí ako trasy na návrat e, do Európy. A tu sa od, teda odkazujem na vyšetrovanie, ktoré prebiehlo práve v mojej krajine, v Taliansku, ktoré vyhodnotilo možnosť využitia externých trás takých tých, tých, tých tráz a ciest, ktoré idú cez stredozemnú oblasť, tak dorazili teda do týchto krajín. Aj moja krajina sa snaží maximálne zvýšiť schopnosť identifikácie takýchto tráz alebo ciest. Ja sa chcem spýtať, že či máte o tomto informácie a potom ešte ďalšia téma, a síce radikalizácia tých subjektov, ktoré no, odchádzajú z väzení, ktoré sú prepuštené z väzenia tých ľudí. E, čo s tým, lebo to sú zrejme osoby, ktoré sú monitorované, ale samozrejme, keď odchádzajú z väzenia, tak tam nekončí tá, to riziko tej recidívy a teda aj riziko radikalizácie tým, že ešte raz sa stanú potenciálnymi rizikovými osobami. Aký je váš pohľad? Ďakujem. Moje, toľko moje otázky. Ďakujem pekne. Myslím, že naj, tie posledné údaje, ktoré som videl, pokiaľ ide o radikalizáciu v rámci systému väzení vo veľkých členských štátoch minimálne, e, Belgicku extrémne vysoké čísla, možno by stálo za to troška so spomenúť. Ešte Anna, nech sa páči. Áno, aj ja by som rada privítala pána Navareta. A chcela by som aj ja poznamenať, že veci sa zlepšili k lepšiemu, pokiaľ ide o to pomenovanie tých vecí na úrovni Europolu, Eurojustu, pomenovanie toho problému spolu s národnými štruktúrami. Aj my sme to konštatovali v rámci osobitného výboru pre terorizmus. Presne moja otázka smerovala k tým väzeniam. Ako vy hodnotíte úsilie a tie investície, ktoré smerovali do programov na prevenciu radikalizácie, konkrétne v väzeniach, ktoré sa stali centrami radikalizácie? na miesto rehabilitácie. A takisto otázka proselitizmu, e, ktorú realizujú aj imámovia v týchto, tak vo väzeniach ako aj mimo nich a financovanie takéhoto obracenia na inú vieru, na no, proselitizmu, napríklad program DFPD, či bol užitočný z pohľadu vysledovania financovania takéhoto obrácania na inú vieru, teda islamskú. A takisto prístup vnútorná, vonkajšia bezpečnosť. Mnohí experti sa domnievajú, že toto je úplne nevyhnutné. Vidíte také signály, že členské štáty prijímajú opatrenia, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, ktoré by pomáhali pri riešení tohto problému? Hlavne keď vidíte tak mnohých tzv. E, zahraničných bojovníkov, sú to naši bojovníci, ale nie len, tak z naši ktorí e, prichádzajú do toho susedstva, teda do Líbii a využívajú tam tú situáciu. A nehovorím len o Európanoch, ale samozrejme aj Marokánci, Tunizania a tak ďalej. Maročania, Tunizania. A tretia otázka, čo situácia tých tzv. úvozovkách zahraničných bojovníkov, ktorí sa dostanú do rúk irackých orgánov alebo kurdských orgánov, ktorí sa ich chcú zbaviť, ktorí ale nemajú prostriedky na to, aby zabezpečili e, riadny súdny proces. Zároveň sú členské štáty, ktoré sa tvária, že s tým nič nemajú. Nie je to veľmi nebezpečný postoj našich členských štátov a tých v rámci členských štátov, ktorí hovoria, že treba ich vyhosiť a tým pádom to ponechať na iných, riešiť takýchto ľudí, e, ktorí e, by mali spadať pod justičný systém. Ešte niekto? Tak nech sa páči. Thank you very much. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, meškám, čiže nemohol som počúvať e, od začiatku. Možno ste to už spomenuli, ale ak nie, tak by ma zaujímalo následovné. Bojujete proti terorizmu, ale čo je s prevenciou? pretože je lepšie eh, predchádzať ako liečiť. Zameriavate sa na to? A áno, čo presne robíte v tejto oblasti? Pani Winberg. Ďakujem pekne za informácie. Odpovedali ste už na mnohé otázky, ale jednu ešte stále mám. Ako bojujete proti tým, ktorí sú nezákonne v nejakej krajine? Sú to tisícky, sú na okraji spoločnosti, tak povediac. Istý expert povedal, že e, vám viac hrozí radikalizácia, ak ste na okraji spoločnosti, tak to bolo aj v Štokholme. E, pristúpil k činu, keď e, druhýkrát e, nezískal miesto, ktoré sa uchádzal. Dobre, takže stručné otázky. Pán Win, váš predchodca, už veľa uviedol ale teraz by sme sa mohli zameriať na neislamský terorizmus. To nás vždy zaujímalo. Nehovorím o nenásilnom terorizme, ale o násilnom. E, sú dôkazy o tom, že to rastie, narasta tento fenomén. Alberti. Sorry, please go ahead. Well, thank you for, for all your questions. Ďakujem, áno, všetko sú to mm, relevantné otázky. My sme zhrnuli rôzne činnosti aj v oblasti boja proti terorizmu. Snažili sme sa aj e, vyvodiť isté poučenia, ako to celé z, e, spraviť európskejším ako zlepšiť justičnú policajnú spoluprácu, ako predchádzať týmto úkazom. Pravujeme v oblasti prevencie, ochrany, stíhania. Okrem iného, v oblasti prevencie sa zameriavame na dve oblasti. Po prvé, snažíme sa identifikovať teroristické trendy, čiže poskytujeme spravodajské informácie krajinám, aby mohli predísť nejakým útakom. Čím viac máme informácií, a to bolo tak v roku 2017, pretože skoro všetky nám poskytli informácie, ale aj tak sa kvalita ešte dá zvýšiť, takže potom sa to využíva na skore varovanie, prevenciu a neutralizáciu útokov. To boli čísla za 2017, ktoré som uviedol. 205 útokov, ale menej obetí, pretože mm, myslím, že mm, máme lepšie nástroje na identifikáciu a dá sa tomu lepšie teda predchádzať a znížiť počet prípadných obetí buď na životoch alebo na zdraví. A funguje, e, pracuje sa aj online. Europol a Internal Refer Unit spolu s ďalšími aktérmi naozaj e, sa snažíme po pochopiť propagandu islamského štátu Máme hlavnú aplikáciu, ktorá bojuje proti takejto propagácii na sociálnych médiách. Oni sa zameriavajú na radikalizáciu a nábor. Istá propaganda sa zameriava na zraniteľné skupiny, napríklad ženy, neplnoleté osoby, a tiež sa snažia e, pôsobiť v členských krajinách. Nezákonní migranti sú v zraniteľnej situácii, nemajú finančné prostriedky, ťažko sa im integruje do našej európskej spoločnosti a teroristi to vedia. Snažia sa to zneužiť a lovia teroristov, potenciálnych teroristov v týchto vodách. Polícia e, robí, čo má, snaží sa identifikovať tých radikálnych, aj tých, ktorí sú za tým náborom, e, buď fyzicky alebo na internete. Máme e, príklad nezákonného migranta, ktorý sa radikalizoval a e, má na svedomí zo pár obetí, takže ide aj o, o, o to násilnejšie, ten násilnejší aspekt a minimalizáciu e, možného náboru, radikalizácie a teda zameranie na tie zreniteľné skupiny ktoré prichádzajú na naše územie. Niektoré z týchto osôb sa chcú pripojiť k teroristom a my sa snažíme pochopiť, prečo je to pre nich eh, tak dôležité pridať sa na stranu Islamského štátu alebo Al-Kaidy. Nemáme oficiálne čísla, ale viac ako 5000 Európanov sa predsa len rozhodlo eh, ísť priamo do Sýrie, do tých konfliktných zón. E, porovnali sme situáciu pred a po roku 2013 a niekedy dokonca je im poskytnutý vojenský výcvik. E, aj keď sú rozdiely napríklad medzi Sýriou a inými krajinami, Teraz e, radikalizácia nie je hlavným ťahuňom, stále sa to využíva, ale teraz sú za tým aj osobné dôvody, odvetné opatrenia, mentálne e, diagnózy. Niekedy si takto riešia osobné konflikty. a niektorí teroristi sa snažia dostať do EÚ, preto sme posilnili spoluprácu s Gréckom a Talianskom. Tie miesta, cez ktoré prichádzajú, snažíme sa tu mať sekundárne kontroly a možno, že e, zvýšená obozretnosť a téma, o ktorej ste viacerí hovorili, monitorovať osoby, ktoré sú páchateľmi nejakých trestných činov, sú už vo väzení, kde im hrozí radikalizácia, ale možno, že aj takí, ktorí boli zatknutí za účasť v teroristických skupinách a odkrutili si zo pár rokov vo väzení a budú čoskoro prepustení. Aj na tých sa chceme zamerať. Takže chceme e, zadefinovať takéto profily, dobre ich e, identifikovať a potom pomôcť krajinám v oblasti prevencie a reakcie. Ťažko sa vyhodnocuje každý jeden prípad, ale je zaujímavé mať programy, ktoré pomôžu identifikovať hlavné hrozby a snažiť sa ich e, zmierniť čo najviac, tak aby nedošlo k teroristickému útoku potom aj spolupráca policie, justície, spravodajských služieb v rôznych oblastiach ale ja ešte chcem hovoriť o tom ne, o neislámskom, nedžihadistickom terorizme. My využívame metodiku na identifikáciu tohto fenoménu. Mm, samozrejme, že sa to dá zlepšiť. napríklad separastický terorizmus, krajnej lavice, krávnej pravice. V súčasnosti je to skôr mm, na krajnej pravici politického spektra. Videli sme to v Nemecku, v Hamburgu a aj to, čo sa deje vo Francúzsku na niektorých miestach, je znepokojujúce. Čiže e, tie, tie násilné zlož, zložky niektorých e, krajných skupín a zabrániť im, aby sa stali ešte násilnejšími, čiže chceme, aby to riziko ostalo čo najslabšie. A na záver e, poviem, že vždy dochádza k manipulácii, tak ako v kontexte náboženskom manipulujú spoločnosť, teroristi e, svoje okolie, snažia sa byť príťažliví a potom radikalizovať. Máme mnohé štúdie, džihadistickej radikalizácii. Identifikovali sme mnohé faktory. Potom, keď hovoríme o inej ako teroristickej radikalizácii, tak treba si priznať, že nemáme tak e, rozsiahle vedomosti, čiže treba sa na to pozrieť aj zo sociálneho uhla pohľadu, ale samozrejme tá manipulácia tam je a e, využiť násilie ako nástroj v snahe zmeniť to, čo sa im v našich spoločnostiach nepáči. Ďakujem za otázky a ak máte ešte, tak som k dispozícii. Áno, vieme, že by ste mohli ešte dlho hovoriť, ale ešte máme dôležité body na programe. E, nemôžeme e, mrhať časom, pretože tlmočníci e, vedú sociálny konflikt a nebudú robiť po 18.30. Tak Ďakujeme za vašu prítomnosť, e, veľa, želáme veľa šťastia, ďakujeme za tú dnešnú prezentáciu. Mm, pán riaditeľ e, FRA, máme iba 45 minút, kolegovia, kolegyne, čiže je to dôležitý bod. A začnem hneď ako tu bude riaditeľ agentúry pre základné práva FRA. Je to ďalší bod, spoločná rozprava o výročnej správe. E, je tu aj správa komisie o charte pre základné práva. Čiže prispieva to k našej práci. E, pán Terika Brastu je predložený návrh správy nášmu výboru, teda to bude po letnej prestávke. Iba 3 štvrte hodiny máme e, agentúra pre základné práva odvádza vynikajúcu prácu, to sme počuli pri prezentácii uplynulej správy. Samozrejme, dôležitá je kvalita, a ne kvantita odvádzate naozaj vynikajúcu prácu. Keďže času je málo, tak e, prosím, odprezentujte tú výročnú správu a potom dúfam bude čas na pár otázok. Ešte raz teda ďakujem za prácu, ktorú odvádzate v tomto čase a teraz vám dávam slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem aj vám, aj váženým poslancom za vašu podporu našej agentúre v priebehu celých rokov. Ja som to, aby som predstavil našu správu za rok 2015 v súvislosti s, s základnými právami, ale budem predstavovať situáciu z roku 2017. Táto správa má 10 kapitol, ktoré viac menej zodpovedajú rozsahu viacročného finančného rámca ktorý ktorý prebiehal. Je to vysoko detailná analýza, ktorá vychádza z priamej práce agentúry a taktiež z práce výskumného týmu tzv. FRANET. Toto je tým v každom jednotlivom členskom štáte. Tam sa zbierajú údaje ohľadom toho, čo funguje, čo nefunguje, ako vyzerá celková situácia, ale taktiež sa snažíme zistiť a podeliť o dobré a e, overené slubné E, praktiky. Taktiež tu máme stanoviska, ktoré schválila agentúra v súvislosti s pomocou parlamentu a členským štátom v ich práci. A niektoré tieto kapitoly vám poskytujú určité informácie. Môžem poskytnúť len pár ilustrácií dnes popoludní. Predovšetkým tu je napríklad situácia s uplatňovaním e, ustanovení Charty základných práv v roku 2017. Tam to bol taký zmiešaný príbeh. Je tam trochu nárast na národnej úrovni, na medzinárodnej úrovni je to v poriadku a na národnej úrovni je tam mierny nárast a niekde tam vidíme aj odvolávky e, v parlamentoch, na súdoch a bohužiaľ vlády sa príliš nesažia propagovať túto chartu napriek tomu, že máme, majú taký záväzok, že budú propagovať využívanie tejto charty. No a čo bráni využívaniu tejto charty, tak to je predovšetkým e, zmetok, čo sa týka konkrétneho uplatňovania, čo spada do kompetencií EÚ a čo do členských štátov. A my sme vyzývali k lepšej propagácii charty aj na ceznárodnej úrovni alebo nadnárodnej úrovni. Naša agentúra chce publikovať v nadchádzajúcich mesiacoch príručku ľadom využívania charty na národnej úrovni a primárne táto príručka bude určená poslancom, ale môže byť používaná aj inými a bude mať taktiež projekt budovania kapacít pre národné inštitúcie eh, venujúce sa problematike základných práv a budú môcť taktiež požiť túto príručku pri svojej práci. Čo sa týka analýzy migračnej situácii, tak pán predseda, toto je veľká obava nielen vás, ale aj pre našu agentúru. V roku 2017 sme eh, sa stretávali s touto problematikou v mnohých oblastiach. Napríklad sme každý mesiac eh, poskytovali správy ohľadom 14 najzasiahnutejších členských štátov z pohľadu ľudských práv. E, predovšetkým sme boli v teréne v Grécku, v Taliansku, podporovali sme tam Európske agentúru a taktiež príslušné členské štáty a pomáhali sme im posilňovať kapacity na ochranu ľudských práv a taktiež sme vám predkladali naše stanoviská v kontexte roku 2017. Takže čomu sme dospeli v decembri sme publikovali, a toto je súčasťou našej správy, zverejnili sme správu, ktorá identifikuje 5 hlavných e, problémov v oblasti dodržiavania ľudských práv a žiaden z nich nebude pre vás neznámy. Poprvé, problém získať prístup v niektorých členských štátoch k tomu, aby vôbec niekto zvážil vašu žiadosť o azyl. Po druhé, alebo keď Samozrejme, v každej krajine, a to vždy opakujem, v každej krajine je to trochu iné. Po druhé, keď je takýto prístup zaručený, tak v niektorých prípadoch tie azylové procedúry sú problematické, čo sa týka napríklad ich dĺžky. Po tretie, sú tu veľké problémy v niektorých oblastiach, čo sa týka fyzických podmienok, v ktorých sú napríklad ubytovaní žiadatelia o azyl, taktiež E, čo sa týka ochrany detí, tam sú problémy v mnohých formách a taktiež sa príliš spoliehame na detenčné centra vrátane zadržiavania detí v niektorých oblastiach. Okrem týchto piatich hlavných problémov by som dodal ešte e, dva na záver. Po prvé, Musíme posilniť rámec pre monitorovanie dodržania, dodržovania ľudských práv v prípade nutených návratov a po druhé musíme byť veľmi obozretní. Agentúra na tomto pracovala veľmi e, dlho v roku 2017. Musíme zaručiť dodržiavanie ľudských práv v rámci veľkých e, systémov, ktoré obsahujú údaje a ktoré teda e, sú zavedené na európskych hraniciach podpor, poskytli sme tam dobrú technickú podporu a vydali sme mnohé stanoviská v kontexte migrácie. By som chcel výbor uistiť, že naďalej budeme odhodlane pracovať, je to našou prioritou. Čo sa týka informačných systémov, toto ma privádza k inej trochu širšej téme informačnej spoločnosti. Sme toho názoru, že rýchly vývoj informačnej spoločnosti aj v roku 2017 je predovšetkým fantastickou príležitosťou. Je to súčasť zmeny našej spoločnosti, je tam veľký potenciál, dajú sa tým liečiť choroby, zlepší sa naša interakcia, ale ako v prípade všetkého, čo prináša určitý e, prínos, tak je tam aj značné riziko. A v našej výročnej správe sme taktiež uvítali iniciatívy zo strany komisie za rok 2017, ako napríklad e, čo týka odstraňovania obsahu s nenavistnými prejavmi, zlepšovania kybernetickej bezpečnosti, prípravy GDPR, ktoré už je v platnosti a ďalej e, ustanovenia v súvislosti s elektronickým súkromím. Taktiež tu máme určité slubné praktiky na národnej úrovni, ktoré by si zaslúžili pozornosť aj v iných členských štátoch tejto súvislosti by som chcel uistiť váš výbor, že naša agentúra je pripravená pracovať a v podstate už sme začali skúmať otázky inteligencie a základných práv. Myslím si, že určite využijeme tejto súvislosti tento rok aj budúci rok e, príslušné e, informácie, napríklad v súvislosti s využívaním algoritmov zo strany polície ako taktiež e, riešiť otázky blockchainových technológií, aby, sa, aby nedošlo k strate údajov. Ďalej e, ustanovenie v rámci GDPR, právo na to byť zabudnuté a tak ďalej, podobné veci. Čo sa týka rasizmu a xenofóbie, tak bohužiaľ rok 2017 bol rokom, kedy sme mali k dispozícii veľa údajov a tie nám poskytli veľmi negatívny obrázok eh, diskriminácie minoritných skupín na mnohých miestach, v mnohých členských štátoch. Komisia alebo výbor si spomenie, že v roku 2017 sme publikovali hlavné sady údajov EU-2, prehľad o situácii v určitých minoritných skupín, ktoré čelia diskriminácii a obťažovaniu. Publikovali sme výsledky o tejto situácii tých, ktorí sa identifikujú ako moslimovia, rómovia a židia. Čo sa týka Rómov, v roku 2017 sme venovali zvýšenú pozornosť rýchlo eskalujúcemu javu anticiganizmu, taktiež v spolupráci s vašim výborom a jeho členmi. A naďalej k téme diskriminácie, rasizmu a xenofóbie by som chcel povedať, že aj na základe našich dôkazov je jasné, že je treba zaviesť medzisektorálny prístup, pretože sú tu otázky ako napríklad o problém žien. Moslimky sú na tom horšie než moslimovia a Rómky sú na tom horšie než Rómovia. A posledná vec, v súvislosti s tým, ako to vyzeralo v roku 2017. Prieskum EU-2 a jeho výsledky ukázali, že bohužiaľ je tam znepokojúco nízka úroveň povedomia o ľudských právach v týchto komunitách, že si niekedy neuvedomujú, že to, čo sa im deje, je nesprávne, alebo že by dokonca sa na to mohli stiažovať. Takže čo agentúra robí? Ako reaguje, okrem teda vytvárania štatistika prieskumov? A to už je záver môjho prejavu. Máme skupinu e, ohľadom zaznamenávania nenavistných prejavov, ktorá dospela k určitým výsledkom, ktoré budú zverejnené. Taktiež sme začali prieskum v súvislosti s antisemitizmom. Naďalej budeme pracovať na inf- získavaní informácií predovšetkým o situácii napríklad Afričanov v EÚ a budeme pomáhať policajným e, orgánom, aby sa vyhli diskriminačnému profilovaniu. Ďalej, nasilí na ženách. Rok 2017 bol rokom, kde sme si robili starosti hľadom určitých vzorcov a Uvítali sme to, že komisia si ako e, v podstate slogan svojho kolokvia zvolila boj proti diskriminácii žien. A je absolútne šokujúce, že sme dnes museli venovať dve stránky textu e, téme femicídy alebo e, vražd žien. Je hrozné, že o tom musíme hovoriť dnes v EÚ. A v poslednom rade, čo týka teda tých tematických bodov v našej správe, naša správna rada si zvolila ako tému pre rok 2018 taktiež tému prístupu k starnutiu v EÚ v kontexte ľudských práv. Kde sa správna rada nás vyzvala, aby sme sa zamerali na otázku diskriminácie alebo porušovania ľudských práv starších občanov. Diskriminácia na základe veku je pravdepodobne tá najčastejšia forma diskriminácie v našej spoločnosti. A taktiež tu je intersektorálny alebo medzisektorálny aspekt. Opäť, ženy sú na tom horšie než muži. Napríklad prekvapivá štatistika. Dôchodok muža v EÚ je typicky o 37 vyšší než dôchodok ženy. No a v rámci tejto kapitoly píšeme o tejto záležitosti, lebo nielen sa to týka ľudských práv, ale to súvisí aj s našou demografickou situáciou. Sme starnúcou spoločnosťou a starší ľudia budú čoskoro veľkou časťou našej spoločnosti. V podstate už poplynky ďalšie generácie. Takže potrebujeme trochu všeobecnejší prístup k tejto otázke na európskej úrovni a na národnej úrovni. Je treba uznať e, tento bod, aspekt veku. Taktiež vítame a upozorníme na to, že je treba venovať pozornosť situácii starších osôb v rámci sociálneho piliera a musíme sa zamerať na zaručenie e, implementácie smernice o rovnakom zaobchádzaní. Pán predseda, vážení členovia výboru, všetky informácie z našej správy sú dostupné online vo všetkých, e, vo všetkých jazykoch v EÚ, ale správa samotná je v angličtine. Ďakujem. Ja mám tu francúzsku, tá je recyklovateľnejšia. A E, nebudeme mrhať časom, máme len do 5. E, priestor a potom máme ďalšiu citlivú vec, no teda toľko stresu. Mali by sme mať viac času. A hneď e, dostanete priestor, Kristin. Nech sa páči, Bonify. Ja som sa chcela obrátiť na Európsku komisiu pána Krabita. Ďakujem obom za správy. Tri témy ma zaujímajú. Dodržiavanie právneho štátu. Komisia víta. Rečnička je prerušená, lebo e, treba si nasadiť správne sluchatka. Takže Týka sa to tej správy Európskej komisie. Prvý bod sa týka dodržiavanie právneho štátu. Vítame tak ako komisia e, že bol aktivovaný článok 7 v prípade Polska, aj keď cesta ešte pred nami je dlhá, ako to bude v prípade Maďarska. E, ne, uplatňuje sa dobre azylová legislatíva aj v oblasti migrácie, ale aj pri iných bodoch by sa dal tento článok 7 aktivovať, takže prečo by sme to nespravili aj pri Maďarsku potom práva žien. Som naozaj rada, že vo vašej správe útoky proti týmto právam alebo pošliapávanie týchto práv sa spomína. Teraz je tu ako keby znepokojujúci krok zad v Európe, myslím na sexuálne a reprodukčné práva. Naozaj by bolo dobre, keby to bolo témou e, výročného kolokvia komisia, komisie v roku 2018, ale myslím, že by sa bolo dobre hĺbšie zamyslieť nad chartou, aby takéto práva boli zahrnuté v charte. Bolo by možné ju zrevidovať v takomto e, zmysle, aby boli maximálne ochránené sexuálne a reprodukčné práva všetkých európskych žien. A možno, že jedna vec, ktorá trošku zatieni váš obraz, ja nespochybnem to, čo sa robí v oblasti sociálnych práv a smernice, e, smernici pri e, sklbenia pracovného a súkromného života, ale má nás tešiť, že rada zmietla e, návrh skutočnej harmonizácie a chce sa vrátiť k rozhodnutiu pre jednotlivé členské krajiny a to vlastne e, oslabí celý projekt Európskej komisie a teda aj toho, čo v tejto oblasti spravil Európsky parlament. Dobre, e, kolegovia, keď e, sa pozeráte na to, ako sa tu v priamom prenose rútim, sedem týchto rečníkov prihlásených, pán komisia, prezentácia a potom pán Flaherty do ďalš- do, v rámci ďalších 20 mes- e, minút má ešte reagovať. Čarodejník e, asi nebudem. Môžeme teda dve minúty. Pán Kerry Cabras, ako viete, prosím, do dvoch minút, lebo do piatej to musíme uzavrieť. Maximálne dve minúty každému. We meet again. A dobrý deň, znova sa vidíme. Dnes ráno sme sa už videli, teraz znova po obede. Čo ma značne udivuje je to, čo uvádzate v tej vašej prezentácii, že nie je vynakladané dostatočné úsilie na propagáciu charty medzi členskými štátmi únie. Na národnej úrovni, tak povediac. To je udivujúce, pretože Nejde len o chartu únie. Toto sú tie hlavné zásady akéhokoľvek demokratického štátu v únii. Ak majú takéto zásady zakotvené vo svojich ústavách, ako je možné, že pri obhajobe takýchto ústav a takýchto zásad nedostatočne obhajujú chartu základných práv. To je naozaj udivujúce. Keby ste mi to vedeli objasniť, privítal by som to. Peter Niedermiller, nech sa páči, Peter. V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať za prezentáciu. Samozrejme, tých otázok by mohlo byť veľmi veľa, ale možno v krátkosti dve veci Poprvé vidím tu obrovský rozdiel e, medzi členskými štátmi, keď hovoríme o situácii e, v oblasti ľudských práv, pretože máme niektoré členské štáty, ktoré v niektorých rozdielných oblastiach možno, že násilie alebo ľudské práva, ale máme e, niektoré členské štáty, ktoré porušujú základné práva, ľudské práva. Zdá sa to byť ako prax posvetená vládou, súčasť ich politík, nenavisné prejavy, diskriminácia menšín a tak ďalej. Ako vnímate takúto meniacu sa situáciu v rámci Európskej únie? Nehovoríme len o konkrétnych oblastiach, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv, ale že vo všeobecnosti porušovanie ľudských práv e, na tom, že je postavená politika niektorých členských štátov. Ďakujem pekne ďakujem za tú stručnosť, Peter. Ospravedlňujem sa, mali sme si vyčleniť viac e, času na tému, takúto tému, aby sme sa mohli hlbšie pozrieť do takýchto relevantných bodov. Ospravedlňujem sa. Teraz e, už si musíme vystačiť s tým časom, čo máme. Barbara Spinelli, nech sa páči. Ďakujem predovšetkým doktorovi Oflartimu za prácu, ktorú odviedol a za tú správu. Mám e, tentokrát otázku, ktorá sa týka Talianska a ktorá sa týka zaobchádzania s romskou menšinou, s romami v Taliansku, ktoré je znepokojúce, podľa mňa. Talianská vláda prostredníctvom ministerstva vnútra v predchádzajúcich dňoch sa vyjadrilo, že bohužiaľ budeme e, musieť tu mať alebo strpieť tých talianských Rómov a tým vlastne dávajú najavo, že zvyšok, tí netaliansky, e, možno s európskym pasom e, sú vystavení riziku vyhostenia. Otázku, ktorú som vám chcela položiť e, vzhľadom k tomu, že pripravujete, ako myslím, prieskum ohľadom situácie Rómov, rómskej menšiny v Európe, chcem sa spýtať, či to sťažuje vašu úlohu spolupráce s Rómami, s takýmito cestujúcimi Rómami alebo Sinti menšinou, lebo časť z nich sa samozrejme skrýva a nie je pripravená na spoluprácu. A druhú otázku, ktorú chcem položiť, sa týka tej demontáže táborov pre Rómov. Nie len v Zatanesku sa to nejde sa to prvýkrát, ale chcem sa spýtať, aké to odporúčanie Európskej únie, teda, ktoré sa týka teda aj zatvárania takýchto táborov takéto odporúčanie eh, je pripravené na základe presných podmienok, takisto ako aj eh, dodržiavania ľudských práv. Takéto tábory sú likvidované v prípadoch, že je poskytnutá alternatíva tým, ktorí v nich žijú, v týchto táboroch. Ďakujem pekne. Barbara Birgit Cipel. Ďakujem, pán predseda. E, bolo položených tak veľa dôležitých otázok, že ja môžem moju žiadosť o vystúpenie stiahnuť. Anna Gomez, Anna, prosím ťa stručne. Áno, moja otázka sa presne týka toho nového prostredia, pokiaľ ide o sociálne siete a informačnú spoločnosť. E, vy nás upozorníte na dôsledky, ktoré plynú pre dodržiavanie ľudských práv vo vzťahu k e, big data. Môžete ale troška rozpracovať aj tie dôsledky, ktoré podľa vás vyplývajú z tzv. umelej inteligencie? Lebo to môže byť dokonca ešte ešte viac totalitárne možno? Ten, ten výsledok, ako v skutku tie otázky, ktoré vyplývajú, alebo tie dôsledky, ktoré vyplývajú z big data. To je obrovská oblasť, eh, ktorá eh, sa možno týka vašej činnosti. Katarína Hiniči. Eh, ďakujem, Klod, ďakujem pekne, doktor Flaherty. Dve veľmi rýchle otázky. Jedna z tém, ktoré ste sa dotkli a ktorá mi leží osobitne na srdci, sa týka práv menš, teda maloletých. Napríklad otázka chudoby, ekonomická, materiálna, ale takisto vzdelanostná chudoba. A ja sa chcem spýtať, v tej správe, kde hovoríte, alebo respektíve v tom vzťahu eh, medzi maloletými a medzi internetom, to je dôležitý nástroj samozrejme spoznávania a interakcie medzi mladými, ako ich ochrániť eh, pred rizikami eh, kyberšikany, revenge porn napríklad, to sú veci, ktorých plynú veľmi dramatické dôsledky pre malých, mladých. Na aké môžete dať odporúčania smerom na štáty? A ďalšou témou je násilie páchané na ženách. U mňa v Taliansku my sme sa pripojili rýchle k istambulskému dohovoru. V 2013 e, sme dohodli do trestného poriadku ustanovenia z istambulského dohovoru, ale ešte napriek tomu stále je tu vysoký počet vražd žien. Ako v tomto ohľade zasahovať? Pretože z pohľadu legislatívneho aj z pohľadu podporných mechanizmov a inštitúcií sú tu tie zásahy a je tu istá účinnosť a napriek tomu ten jav pretrváva. Ďakujem. Ešte niekto sa hlasí o slovo? Ďakujem, Michael. Nielen správa, ale aj kontakty s jednotlivými krajinami. Ďakujem. Pokúste sa odpovedať na otázky. Odpoviem na tie otázky, ktoré boli určené mne a nechám otázky určené komisii na komisii. Pán Terry Kamperis, ako je zaražajúce, že sa nič nerobí v kontexte charty Aby e, to tak nevyzeralo, ja som sa snažil naznačiť, že členské krajiny nerobia nič v záujme ľudských práv. Máme akčné plány. To vyplýva z Európskeho dohovoru o ľudských právach. A potom je tu aj e, zmluva OSN o právach detí. To je, myslím, že dôležité mať na pamäti. Súhlasím s pánom Niedermüllerom, že v súčasnosti v Európe niektorí politici spochybňujú samotné e, ľudské práva. My sme orgán pre ľudské práva, ale sme iba časťou tej odpovede na takéto situácie. čo by aktéri ako my mali spraviť. Ak by ste sa to pýtali, tak poviem, že rešpektovať zákon. Žiadne kompromisy. Poukazovať na pošliapávania, potom e, pridržiavať sa údajov, snažiť sa ich sa získať a vysielať jasné posolstva Nie je to len preto, že sme o tom presvedčení, ale o tom aj kvôli tomu, že, kvôli, že to môže zlepšiť e, spoločnosť. Um, budovanie nových aliancií, to tiež, aby sme mali spoločnosť založenú na hodnotách. Myslím, že je tu ešte nevyužitý potenciál. Pani Spinelli, Spomenuli ste nedávne prehlásenie ministrov. Ja by som bol trošku obozretný. dávať pozor pri takýchto prehláseniach, ale treba mať dobré údaje a myslieť na to, že tá rómska eh, obec eh, je ochotná spolupracovať. Potom vedieť, aké prostriedky sú k dispozícii v EÚ a využiť ich na zlepšenie dodržiavania základných práv v kontexte e, Rómov. Pani Gomez, zatiaľ vám nemôžem povedať veľa o tom, čo robí naša agentúra v oblasti umelej inteligencie a big data. E, tomu životu online sa nevyhneme. Naša agentúra by tiež bola menej viditeľná, ale e, príručka pre e, stanovanie profilov sa už bude zameriavať e, viac na tieto oblasti. Pani Kiniči, Áno, lepšia ochrana detí, napríklad kybernetická šikana a detská pornografia. Takže mm, budeme sa naďalej zameriavať na ochranu detí, ale nie všetko je v právomoci EÚ. Ale vždy, keď bude agentúra niečo môcť spraviť, tak to spraví násilie páchané na žinách. Tu e, podporujeme ratifikáciu istambulského dohovoru ešte stále niektoré členské krajiny tak nespravili, takže aj tí, ktorí podpísali dohovor, ho ešte neratifikovali všetci. Podpísať zmluvu to nie je koniec všetkých problémov, ale potom treba zmeniť e, postoj v spoločnosti. To je náš boj. Takže máme ešte dlhú cestu v Európe, ale určite je to lepšie ako pred pár rokmi. Ďakujem. Ďakujem za stručnosť. Tá otázka o Taliansku bola zodpovedaná? Barbara? Ja som sa pýtala nasledovné, či existuje európske odporúčanie, ktoré chce e, odstraňovať rímske osady, pardon, rómske osady. Ja myslím, že tu by komisia asi lepšia vedela odpovedať. E, agentúra určite nikomu nič také nikdy nepovedala. Určite nepomohlo to, že sme mali tak málo času. Asi som mal trošku myslieť na to, ktoré témy ešte by tu mohli byť spomenuté. Je to príliš dôležitý bod na 3 čtvrte hodinu, ale aj tak ďakujem za to, že sa pokúsite odpovedať. Teraz ale obraciam na komisiu, pretože e, Áno, Michael, prepač, e, e, už som ako keby úplne zabudol, že si vedľa mňa. Dobre, tak e, povedz niečo stručne o ostatných správach. Stručne, pretože sme, sme naozaj v časovej tiesni. Chcete, aby som iba odpovedal? Možno, že rýchla odpoveď a potom asi takisto veľa na tú prezentáciu. Takže odpoviem na vaše otázky ohľadne právneho štátu. My sme e, aktivovali článok 7. V prípade Polska vy sa pýtate, prečo sa to nespraví v prípade Maďarska. Takže v maďarskom prípade komisia e, konštatuje porušenia, to nebolo tak v prípade Polska, vtedy sa to všetko týkalo ústavného súdu. To sa ťažko pokrie e, konaniami v prípade porušenia prípade Maďarska to nie je až také bežné. Komisia prijala eh, alebo spustila eh, koordinovanie viacero konaní o porušení. Eh, v decembri sme sa dokonca obrátili na súdny dvor kvôli zákonu o občianskej spoločnosti. Aj zákon o vzdelávaní, takže Obrátili sme sa na súd, tento teraz skúma azylový zákon. Tam sme predložili zdôvodnenú správu, takže v prípade Maďarska, ak sa to dá riešiť konaniami o porušení, tak e, to tak vlastne komisia robí, lebo je to jej úloha a môže sa obrátiť aj na súdny dvor, ak e, sa nič nezlepší. V prípade Polska išlo reformu ústavnej judikatúry a to potom malo dopad na, celú, na celé súdnictvo. To je iný prípad. Práva žien. Úplne s vami súhlasím. V tej prezentácii, ku ktorej sa žiaľ nedostanem, tak eh, jedna z oblastí, kde sme dosiahli pokrok v roku 2017, a rozprudili sme celú európsku rozpravu, tak e, to sa práve týka násilia páchaného na ženách. E, tá konferencia bola e, kľúčová. Máme aj konkrétne spisy, napríklad istambulský dohovor. A je dôležité, aby sme dosiahli jej ratif- jeho ratifikáciu a to čo najrychlejšie. Potom e, špecificky otázka revízie charty základných práv, aby boli pokryté aj sexuálne a reprodukčné práva žien. E, dnes sa o revízii charty nehovorí. Nám všetkým je jasné, že nechybajú e, normy, ale riadna, riadna, riadne uplatňovanie. Myslím si, že to je tá výzva, pre ktorou všetci stojíme. Aj túto agentúra nám veľmi pomáha. Tieto práva sa musia skutočne uplatňovať, môcť uplatňovať. Tá charta už je 10 e, rokov platná. Čiže naozaj sa touto témou musíme všetci zaoberať, pretože tie práva tu sú aj normy, ale otázka je, e, nakoľko sa rešpektuje. Rešpektujú. A opäť, keby som mal čas, tak to v tej prezentácii uvediem, ale v roku 2017 sme dosiahli pokrok pri pomoci členským krajinám, aby mohli lepšie uplatňovať chartu a v nej zakotvené práva. E, kľúčové je mať e, občianskú spoločnosť, ktorá bude slobodná, dynamická a Bude tu aj nový viacročný finančný rámec, to je otázka, ktorou sa aj vy zaoberáte. Sú tam dva zásadné programy, ktoré podporujú občianskú spoločnosť, program o právach a hodnotách a druhý o justícii. Čiže naozaj kľúčové je mať takú dynamickú e, občianskú spoločnosť. Aj príprava o to žiadal parlament na tých prípravných akciách e, naozaj usilovne pracujeme, aby sme zistili, ako pomôcť e, v prípade riešenia sporov možnosti um, opravných prostriedkov nám to pomáha sa posunúť vpred, uplatňovať práva, to znamená aj dobre fungujúca administratíva. Máme vynikajúci príklad. Ten sa týka e, tých, ktorí pomáhajú deťom v kontexte migrácie. My sme vytvorili celoeurópsku sieť takýchto ochrancov septembri sa prvýkrát stretnú. E, vďaka tomu národné úrady môžu lepšie spolupracovať a samozrejme účinné uplatňovanie všetkých práv to závisí aj od práce vnútroštátnych súdov. Okrem Maďarska sme v rámci európskeho semestra vytvorili politiku, ktorá pomáha členským krajinám zvýšiť nezávislosť eh, súdov, eh, kvalitu ich práce, ich nezávislosť a nedávno parlament eh, prijal uznesenie o EU Justice Scoreboard. Emanuel, ja sa naozaj ospravedlňujem, pretože aj ty si mal mať priestor na prezentáciu tej správy, ale mm, žiaľ, Čas na to nemáme. Ja to beriem na seba zodpovednosť za to, že sme mali príliš málo času. Každopádne ďakujem za tvoje po- pochopenie. Iba pripomeniem, že o 18.30 eh, končí tlmočenie. A pardon, o 17.45 hovorí predseda. Chcem sa poďakovať obom rečníkom, aj Michaelovi, aj Emanuelovi, vašim spolupracovníkom. Ďakujem aj za otázky kolegov a teraz prejdeme hneď na ďalší bod. Bod 23. Máme len 45 minút na tento bod. Európsky parlament schválil uznesenie o Maďarsku a v, v článku 10 e, vyzývame výbor Liby, aby, Libe, aby spísal špecifickú správu, v ktorej vyzveme radu, aby konala v zmysle článku 7 zmluvy, a toto všetko v zmysle e, článku 83 rokovacieho poriadku. Ako viete, Judica Argentíny bola stanovená spravodajkyňou a 26. apríla bola správa predstavená v výbore. Máme viac než 200 pozmeňujúcich návrhov. Lehota na pozmeňujúce návrhy bola 15. maja. Od tej doby spravodajkynia s tenými spravodajcami pracujú na tom, aby sa dohodli v podobe kompromisných pozmeňujúcich návrhov, takže teraz neodkladne, pretože nás tlačí čas. Tá tam príležitosť diskutovať o predložených pozmeňujúcich návrhoch. Najprv dám slovo spravodajkyni na maximálne 10 minút. Judith z Argentíny, ďakujem. Zatiaľ, čo sme pracovali na záverečnom znení správy, o ktorej sa bude hlasovať 25. júna, budúci týždeň v pondelok, tak e, rokovala aj maďarský parlament a hlasovalo sa o zmene ústavy a hlasovali aj o novom zákone pre mimovládne organizácie. A boli to dve pozitívne hlasovanie. Myslím si, toto je smutný deň. Taktiež v deň, Medzinárodný deň utečencov je smutné, že vidíme, že parlament obmedzí možnosti Maďarov zlepšiť život utečencov v ich spoločnosti. Ale vo svetle týchto udalostí by som chcela požiadať steňových spravodajcov, aby som mnou mali trpezlivosť, pretože chceme aktualizovať kompromisné pozmenujúce návrhy, na ktorých sme sa dohodli za posledné dva týždne, tak aby sme tam zapracovali udalosti posledných dní, aby to hlasovanie v pondelok bolo čo najaktuálnejšie. Samozrejme, že všetko sme si dvakrát overovali, vychádzali sme z judikatúry, z legislatívy, z textov Rady Európy. Toto sú všetko veľmi cenné zdroje a bolo ťažké napríklad tam zapracovať odvolávku na zmeny ústavy, ale teraz môžeme tam zapracovať aj to hlasovanie, ktoré prebehlo dnes a ja vám zašlem kompromisy. Tým dnešným hlasovaním náš výbor poprosil, aby sa posunulo toto hlasovanie až do tej doby, než Benátska komisia Rady Európy dospeje k záverečnému výsledku. My sme ich nežiadali o zmeny v obsahu, žiadali sme len o to, aby posunuli svoje hlasovanie oni to neurobili a to je veľká škoda. Čo sa týka kompromisov alebo pozmenujúcich návrhov, mali sme 263 pozmenujúcich návrhov za posledné dva týždne sme sa stretli a snažili sme sa čo najviac z nich kombinovať do kompromisných návrhov a uzavreli sme 50 takýchto kompromisných návrhov naprieč cel, všetkými politickými skupinami, ktoré predložili pozmenujúce návrhy. Napríklad som tam zapracovala jasnejšie znenie textu o tom, že treba bojovať proti antisemitizmu, pretože takýto, koleg- takýto návrh predkladali kolegovia naprieč politickými skupinami. Taktiež som sa snažila tam zapracovať pozmenujúce návrhy maďarských kolegov z EPP, pretože mnohé z nich mali dôležitý obsah a nechcela som premeškať príležitosť napraviť naše formulácie a naše fakty, takže som to tam zapracovala, ale niektorí z týchto kolegov nechceli byť súčasťou kompromisu a preto sme to tam ináč usporiadali aby ten obsah nezmizol, ale aby títo ľudia si doma zachránili tvár, aby to nevyzeralo, že sú súčasťou jedného kompromisu so spravodajkyňou. Myslím, pán predseda, že toto je z mojej strany momentálne asi všetko. Ja si môžem vypočuť kolego, ale myslím si, že nevy spravodajcovia sa cítia zahrnutí do toho celého procesu. Ešte na záver chcem povedať, rozhodla som sa, požiadala som aj tieňových spravodajcov, aby, spra- aby pracovali na základe oficiálnych zdrojov, nie mimo vládnych organizácií. Takže citujeme nie občanskú spoločnosť, ale medzinárodné organizácie. A prosím, dbajte na toto pri oddelenom hlasovaní, lebo toto nám uľahčí diskusiu a nebudeme musieť diskutovať o tom, či niečo bolo s kresleným zdrojom alebo nie. Ďakujeme pani Sargentini. Takže skončíme 17.45, nech sa stane. Čo sa stane? Máme dlhý zoznam rečníkov. Teraz tenevý spravodajcovia. Niektorí to majú náhradníkov ako im bolo znamené formálne. Potom prejdeme k zoznamu rečníkov, 17.45 končíme, nikto sa prosím nestežujte. Po 17.45 nebude tlmočenie. PP and Mary Christine, make it quick. Takže, Kristín, veľmi rýchlo. Tlmočníci nám opakujú do sluchadiel, že budú pracovať do 6.30 Myslím, že vy hovoríte, že je to 17.45, ale nám tlmočníci hovoria, že budú pracovať do 18.30. Áno, pokiaľ chcete hovoriť o agentúre pre drogy a intersekcionalitu, ale tento bod končí 17.45. Takže sme prišli ďalšie dve minúty, nevadí. Za EPP pán Bonny, nahrádza Robertu Mecolu. Metzola, um, uh, uh, um, she's on the way, but there are some problems. Roberta je na ceste, ale má nejaké problémy, takže vieme. Jemene chcem poďakovať. Je to veľmi zaujímavá, dôležitá správa pre našu politickú skupinu. Absolutná väčšina pozmenujúcich návrhov bola zaslaná našimi členmi. Často sa uberali rôznymi smermi. Pondelnejšie hlasovanie v Libe nám dáva príležitosť všetkým našim členom tohto výboru aby vyjadrili svoj názor na túto správu a preto som trvala na zasadaniach tieňových spravodajcov na tom, aby sme tam zahrnuli mnohé oddelené hlasovania ohľadom kľúčových pozmeňujúcich návrhov, aby sa toto umožnilo. Chcem poďakovať spravodajkyni aj ostatným tieňovým spravodajcom, ktorí umožnili tento text. Ďakujem. A som taktiež na zoznam rečníkov, ale neviem, či môžem teraz niečo dodať. Nie je dobré. Alebo poveste to teraz, Michal. Nemôžete hovoriť dvakrát, nie. Dobre, len stručne ďakujem spravodajkyni a chcem povedať, že toto nie je nič proti Maďarsku ako krajine, ako Maďarom, ľuďom, občanom. Je to o vláde, o porušovaní mnohých pravidiel. Musíme byť veľmi prísni a posledné rozhodnutie, ktoré padlo dnes v súvislosti s legislatívnym balíčkom Stop Šoroš. O tom sa dnes diskutovalo a hlasovalo bez nejakej možnosti počkať na stanovisko Benátskej komisie. Ja som hovoril maďarským štátnym tajomníkom alebo tajomníčkou Ona mi slúbila, že počkajú na stanovisko Benátskej komisie, ale dnes sa hlasovalo a nezobrali teda do úvahy stanovisko Benátskej komisie. Na druhej strane si myslím, že je veľmi nebezpečné kriminalizovať bezdomovectvo a taktiež uložiť e, trestné dane Mimo vládka, ktoré pracujú s migrantami a utečencami. A chceme povedať maďarskej občianskej spoločnosti mimo vládkam, že nie sú sami. Ďakujem. Jozef Adelhorcer je tým spravodajcom za SAD. Ďakujem, pán predseda. Už to relatívne dlho trvalo, než sme sa dostali až sem. A potom v pondelok, budúci týždeň, už budeme hlasovať o celej správe. To je z toho dôvodu, že argumenty boli obozretne overované a toto ani než nešlo, pokiaľ sme dospeli k takýmto ďaleko siahlým záverom. Musím povedať, že ten proces bol veľmi transparentný a otvorený. Rôzne argumenty boli vypočuté z tých najrôznejších eh, kútov Myslím si, že prístup spravodajkyne je veľmi dôležitý. V tom zmysle, že sa opiera len oficiálne zdroje, žiadne osobné úsudky alebo názory a vždy musí vychádzať z faktov a dôkazov pri vypracovaní tejto správy. Prebehli intenzívne diskusie v rámci stretnutí tenových spravodajcov. Bola tam veľmi vecná atmosféra a ja by som chcela poďakovať spravodajkyni za to, že systematicky riešila rôzne aspekty a snažila sa tam vložiť rôzne argumenty, protiargumenty, kritické body a preto si myslím, že, že toto je dobrým znamením toho, že parlamentarizmus na európskej úrovni funguje a existuje. Ďakujeme za EKR Marek Jurek, teďmi spravodajca. Bardzo. Činenie... Ďakujem. Je to politická polemika a len to prehlbí krízu v EÚ a podnetí to ďalšie konflikty. Myslím si, že to je absolútne nezodpovedné. Dokonca je to vedomý pokus podnetiť nerešpektovanie demokratickej krajiny. Toto by po Brexite malo byť ďalším verovaním. A ja som bol veľmi prekvapený, pretože čo povedal Michal Bonny? Povedal, že útok na Maďarsko nie je útokom na maďarských občanov. Ale uvedomme si, o čom tu hovoríme. Akýkoľvek, ktorýkoľvek národ má právo si robiť vlastné alebo urobiť svoje voľby, zvoliť si e, svojich e, vládnúcich. Je tam väčšina, to nemôžete zmeniť. Demokracia ako taká tam funguje až do tej doby, než sa prestaneme navzájom počúvať. Otvorenosť maďarskej vlády. No neviem, ako spravodajkyňa chce tu brániť otvorenosť a zástupca maďarskej vlády tu bol vypískaný v našom výbore. To je neakceptovateľné. Hovorí sa tam o rôznych útokoch na demokratické postupy v Maďarsku. V bode 7 kritizujeme, že zmenili svoju ústavu. A bod 10, tam lutujeme, že maďarská vláda konzultovala spoločnosť. Ako môžeme označiť za polutovania hodný proces konzultácie? My by sme v jednote v EÚ, alebo jednotne v EÚ mali byť proti takémuto dokumentu, lebo vedome toto ešte viacej poškodzuje Maďarsko a Európsku úniu, pretože to znamená, že Európska únia nemôže mať nesúhlasiace hlasy. Za ALDE nahrádza Lujan Mišela, ktorý je tieňovým eh, Sofienfeld. Ďakujem pekne, pán predseda. Krátke dve pripomienky. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. A naozaj ja podporím jej výzvu, aby nepo, neboli podporené eh, referencie na zahrnutie mimovládneho sektora ako zdrojov, ale to je veľmi zvláštne dlhý, dlhá ruka, predlžená ruka Orbána nám hovorí, že čo je nezávislé, čo nie je, čo je neutrálny zdroj alebo nie. E, budeme nutení aplikovať samocenzúru. Ja nadobudám takýto pocit. Prečo sa pripájame k tomuto takémuto nejakému uvažovaniu, že dávame podozrenie na mimovládny sektor. Poznáme, aká je tá kampaň namierená proti Sorošovi, ale sú aj iné E, strany, ktoré získali zdroje, externé zdroje, mali by sme sa na to pozrieť, ktoré napríklad sú financované od Steva Benona. Niektoré sú v skupine EKR. Chcela by som o tom vedieť viac. Aj pán Orbán sa skutočne veľmi dobre priateľi s pánom Benenom. Možno aj on by mohol praktizovať transparentnosť. Ďakujem a za GUE NGL Mari Kristín Veržia. Nech sa páči, Mari. Merci. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať eh, spravodajcovi, pretože bol veľmi trpezlivý a pokojný, teda spravodajkyňa. Ja by som určite nedokázala byť taká pokojná. Každopádne si myslím, že tak treba pracovať. Ak chceme napredovať, tak sa treba pokúsiť byť čo najmenej, najviac bezúhony. Ja som sa zriekla mnohých pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov, pretože som sa pozrela e, na oficiálne zdroje a myslím, že takto nás môžu čo najmenej spochybňovať my sme zapracovali väčšinu pripomienok, hlavne zo strany Fidesu. Myslím si totiž to, že takto môžeme byť dôveryhodnejší. Je to, je to nelahká otázka. Ešte chcem povedať, že to nie je namierené proti Maďarsku, musíme to povedať a opakovať. Kritizovať vládu neznamená kritizovať krajinu. To platí pre Maďarsko, ako aj pre mnohé iné krajiny. Ja som nepredložila veľa pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, ale čo najlepšie som sa snažila prispieť ku kompromisom a chcem ešte raz opakovať, že keď e, pristúpite k EÚ, tak akceptujete kodánske kritéria a tie nie sú iba ekonomické, ale aj isté hodnoty. Nazývajú sa právnym štátom a demokraciou, to znamená rešpektovať opozíciu v akejkoľvek podobe a demokracia to nie je e, preváha väčšiny, ale neukazovať prstom a kriminalizovať tých, ktorí nesúvis, nesúhlasia s väčšinou. Obávam sa, že táto, tento trend e, sa šíri vo vnútri EÚ a tak ako iní aj ja ľutujem, že e, ten zákon, zákon namierený proti e, mimovládkam prešiel v maďarskom parlamente bez toho, aby vyčkali na stanovisko Benátskeho výboru. Nie je to iba a hanba Maďarska, aj keď majú istý náskok, pretože e, tam spájajú teroristov, migrantov a tak ďalej. Čiže e, práve v Medzinárodný deň utečencov prijať takýto zákon, neviem, podľa mňa je to veľmi nešťastné. You, e, Ďakujem pekne, Kristín. Nemám žiadnych tieňových prihlásených za FDD, NF ich tieňoví nie sú prítomní, takže sa obmedzím na tých, ktorí sa prihlasili. Ale prosím, maximálne dve minúty. Toľko dostanú tieňovi, ale nie ostatní. Pán López Aguilar, maximálne dve minúty, poprosím. Dokonca menej, troška menej. Dobre, uvidíme. Toto je mimoriadne politická vec a moja otázka je technická. Môže sa to zodpovedať aj faktami. Po tých kompromisoch je niečo v tom znení, čo by naznačovalo alebo predpokladalo výhliadky upgradeovania takejto rannej fázy postupu, ktorý predpokladá článok 7 zmluvy Európskej únie, či sa dá pohnúť ďalej od odseku 1 smerom k odseku 2. Je niečo v tom znení, čo by nasvedčovalo takémuto postupu? Ďakujem. E, bolo by vhodné klásť otázky na spravodajcu. To je účelom tejto aktivity. Ďakujem pán López Aguilar, Kinga Gal. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Spolu s kolegami z EPP z Maďarska sme predložili 130 pozmeňujúcich návrhov, čo je asi 50 celkového počtu pozmenujúcich návrhov e, k správe pani Sargentini. Vysoký počet pozmeňujúcich návrhov má za cieľ ukázať, že postup podľa článku alebo v zmysle článku 7 tu nemá miesto. Že je tam veľký počet faktických chýb, e, nepochopení, skreslení chýb a predpojatých politických názorov. O tom sú naše pozmeňujúce návrhy. Pani Sargentini eh, prebrala niektoré vety z týchto pozmeňujúcich návrhov, ale tým text nezlepšila. Čo vlastne spravila je, že náš text eh, zmenila. Neopravila ani tie faktické chyby obsiahnuté v jej texte. Ten, to posúdenie už existuje. Ona použila niektoré naše pozmeňujúce návrhy na to, aby zlepšila e, niektoré fragmenty, niektoré časti našich pozmeňujúcich návrhov, tak aby mohla teraz povedať, že ich zohľadnila. A s tým nemôžeme súhlasiť, preto som ju požiadala, aby naše pozmeňujúce návrhy nezahrnula do jej kompromisného znenia. Takisto musím povedať, že po tom, čo som sa oboznámila s pozmeňujúcimi návrhmi, kompromisnými návrhmi, tak správe napriek tomu je ešte stále viacero prípadov, ktoré už boli uzatvorené maďarskou vládou a Európskou komisiou, ako otázka ochrany osobných údajov. Sú tu iné ďalšie záležitosti, kde Európska únia nemá pôsobnosť, kde členské štáty majú plnú pôsobnosť, to výlučne teda v ich právomoci, a ktoré nemajú žiadny dopad na hodnoty EÚ. Napríklad ženy sú tu vykreslované ako matky v maďarských školských učebnic, učebniciach. Je to problém? Ja som na to istým spôsobom aj hrdá. Alebo minimálny dôchodok. Keď sa pozriete na skutočnosti nové členské štáty e, s ich historickými dedictvami, keď sa ho bavíme o minimálnych úrovniach e, dôchodkového zabezpečenia, myslím, že by sme mohli uvažovať o článku 7 voči aj ostatným. Myslím, že to je troška pokrytecké, arogantné. E, pokiaľ ide o postup e, z dôvodu porušenia zmluvy, nemyslím si, že je to oprávnené voči Maďarsku. Nie sme tak horší, oni horší ako mnohé členské štáty. Pokiaľ ide o náš systém spravodlivosti alebo justície, tak e, je to priemer európsky. Nie je tam nič, čo by vybočovalo. Takže nič z pohľadu faktov by dokaz- nedokázalo podporiť to, čo tvrdí pani Sargentini. Ďakujem pekne, pán Lidermiller. to, že pochádzajú e, z rovnakej krajiny, neznamená, že budú mať rovnaký názor dvaja poslanci k tej istej správe. Ja za seba sa domnievam, že správa pani Sargentiny je rovnovážna, objektívna a preto by som e, jej rád vyjadril vďaku, ako aj tieňovým. Pani Sargentini právom zohľadňuje najnovší vývoj. Ja nechcem zabiehať do podrobností, ale tie právne úpravy, ktoré dnes povie schválil maďarský parlament, to ešte viacej počiarkujú. Ak existovala nejaká pochybnosť a možno z ideologických dôvodov, možno niektorí to nechcú uznať, jednoducho teraz v Maďarsku neexistuje demokracia v európskom chápaní slova. Demokracia neznamená tyraniu väčšiny. Demokracia znamená, že menšiny môžu byť vypočuté, majú hlas a to jednoducho nie je prípad v Maďarsku dnes. Preto si myslím, že je dôležité zdôrazniť, že to, čo máme tu, je skutočne dobre vyvážená objektívna správa a pán Bony to správne povedal. Táto správa je o maďarskej vláde a nie o Maďarsku alebo o maďarskej spoločnosti. Existuje aj iné Maďarsko mimo toho, čo robí maďarská vláda. Ja som veľmi hrdý na to, že môžem e, zastupovať práve túto časť e, Maďarska, Maďarska, ktoré stojí za liberálnou demokraciou a za aj európske hodnoty a ktoré nechce ísť cestou e, nejakej kresťanskej star- demokracie v tom starom ponímaní alebo neliberálneho štátu. Ďakujem. Pani Gudriška, ďakujem. Barbara. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja by som rada poblahoželala pani spravodajkyni, pretože sa domnievam, že ten kompromis, ktorý vypracovala, je naozaj veľmi rovnovážny. Naozaj chcem poblahoželať k tomu veľmi otvorenému prístupu k vypracovaniu takýchto kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Rada by som doplnila, že samozrejme všetci sme si vedomi skutočnosti, že Teraz eh, prechádzame veľmi ťažkým obdobím eh, v rámci EÚ, kde sme svedkami nárastu populizmu v mnohých krajinách. Mali by sme zároveň ale povedať, že v mnohých krajinách nárast populizmu je spôsobený skutočnosťou, že vzhľadajú k maďarskej vláde. Podľa mňa Maďarsku veľmi jasne vidíme, že to, čo vláda robí, porušuje čokoľvek, čo je uvedené v článku 2 zmluvy. Prebieha protieurópska kampaň, kampaň proti EÚ v Maďarsku a vláda sa viac a viac približuje k prístupu Ruska na rozdiel od prístupu EÚ. Bohužiaľ aj polská vláda vzhľada k maďarskej vláde pokiaľ ide o ich kroky. Aj my e, sme vystavení tomu riziku konania z dôvodu porušenia zmluvy podľa článku 7.1, čiže určite by bolo na mieste takéto, iniciovať takéto konanie aj proti Maďarsku. Anna Gomez, ďakujem veľmi stručne. Rada by som aj ja podporila e, poďakovanie spravodajkyni a tieňovým spravodajcom e, za veľmi vyváženú správu a za to, že v skutku stanovili našu povinnosť, ktorú máme z pohľadu hrozného vývoja v Maďarsku. Osobitne vo vzťahu k tomu, čo sa dnes udialo. Naozaj všetkých nás zahambili. Toto sa deje v EU. Ja naozaj plne e, sa stotožňujem s tým, čo povedali viacerí kolegovia, a konkrétne pán Bony. Toto nie je namierené proti Maďarsku, nie je to namierené proti občanom Maďarska našej pozícii podporujeme tých, ktorí v Maďarsku kladú odpor a obhajujú demokraciu a základný spôsob, európsky spôsob e, života proti totalitným a fašistickým silám. Olivia Jaroka. Ďakujem pekne, pán predseda, v právu chvíľu. Nebudem sa vyjadrovať eh, k tomu, čo povedala moja vážna kolegyňa, čo si dovolila povedať moja vážna kolegyňa Gomez eh, v tejto snemovni. Dovolte mi eh, vyjadriť sa na vašej správe, pani Sargentini. Všetci ste vraveli, že to nie je namierené proti maďarským občanom. Keby to tak bolo, teda že by to nebolo namierené proti maďarským občanom, tak by to potom nebolo plné dvojakých štandardov, dvojakého metra. Neobhajovali by ste nezákonných prevádzačov vo vašich vystúpeniach dnes ale všetci by ste boli naozaj veľmi eh, radi, že dnes došlo k schváleniu tohto zákona v Maďarsku. To je prvá vec. Druhá vec, pani Sargentini, dôvod, prečo som ja stiahla moje pozmeňujúce návrhy, je, že ste tam moje body zapracovali, ale hneď popri nich ste dali body, ktoré ešte viac stiažili pochopenie pre občanov, pokiaľ ide o to, aká situácia v Maďarsku je. Vyznieva to tak z vašej úpravy, ako keby neboli dostatočné tie moje pozmeňujúce návrhy, tak ste tam doplnili dodatočné znenie a preto to nemôžem podporiť. Ešte jedna doplňujúca veta. Nie sme vôbec proti mimovládnemu sektoru. My sa domnievam, respektíve ja sa domnievam, že vy ste nezohľadnili stanovisko mimovládneho sektora. Neodvážili ste sa zohľadniť ich stanovisko v správe, pretože nebolo to dostatočne podložené, pevné. A problém v Maďarsku je, že tieto právne úpravy sú proti tým mimovládnym organizáciám, ktoré nie sú dostatočne e, robustné, pevné, ktoré nepodporujú tých ľudí a komunity, ktorí robia miestny výskum a nesúvisí ich činnosť vôbec s rozvojom a zlepšením podmienok miestnych komunít. Preto chcem od vás, aby ste prehodnotili hlasovanie za túto správu na budúci pondelok. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ešte dvaja, ktorí nie sú členmi nášho výboru, ale môžu. Pán Zány, ďakujem pekne. Ja by som chcel prispieť k tejto rozprave, konkrétne tá časť, ktorá sa týka demokracie. 8 rokov veľa peňazí, miliardy eur. Veľa peňazí na vymývanie mozgov v Maďarsku a môj kolega to povedal, už tu nie sú podmienky v Maďarsku, čo znamená, že maďarská vláda zútočí na eh, médiá, Maďari už vlastne ani nemajú možnosť sa nejak nestranne informovať. A preto už tretíkrát Fides sa e, pán Orbán získal dve tretiny kresiel v parlamente. Myslím teda, že potrebujeme európsku solidaritu. My zvyšok Maďarska hovorili sme o tom legislatívnom balíku Stop Sorošovi, možno, že to viete, ale predsa len to poviem. E, toto nejako nesúvisí e, so Sorošom a jeho aktivitami. Ide o utečencov, ide o to využiť tieto e, strachy vzťahu s migrantami, ide o to obmedziť práva Maďarov. Takže teraz v Maďarsku ktokoľvek bez dôvodnenia môže byť predmetom kontroly a iných opatrení zo strany úradov. To sa stalo a ja myslím, že situácia sa zhoršuje v Maďarsku. A vyplýva to aj z tejto správy a mnohých kompromisov. Ďakujem. Pán Sajer, ďakujem pekne. Nie som riadnym členom tohto výboru, ale predsa len som navrhol viacero pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Správa tohto výboru je obvinením. Vychádza to z nesprávnych eh, faktov v mojej krajine. Každý pozná film Bača um, Svedok, tam sa kritizuje stalinistický eh, systém a um, zamienia sa tam dva dokumenty, ide o, o, o obvinenia, ktoré uh, sa len prečítajú napriek tomu, že boli zamenené. Takže teraz sa obvinuje Maďarsko, Maďari. Je tu minimálna požiadavka a síce mali by sme mať čas sa brániť. Hovorilo sa o rovnováhe, o objektívnosti tejto správy. Ja som to počítal a bolo 10 ľudí, ktorí vystúpili proti Maďarsku a iba traja, ktorí za e, Maďarsko. E, tí proti mali oveľa viac času. Myslíte si, že je to e, spravodlivé vo vašej krajine, pán predseda? Neviem. Nebolo by to v rozpore s riadnymi postupmi? Takže je to podľa mňa pochybné a aj e, čo sa týka podstaty, ide o toto v mojich pozmeňujúcich návrhoch. každej vete sa skoro hovorí o právnom štáte. Ja iba chcem pripomenúť, e, o čo ide právny štát. To znamená, že tu nie je nejaká svojvôľa, ktorá by riadila správanie, ale že sú pravidlá. Ja si myslím, že to platí aj pre tento výbor v Európskom parlamente aj zmluvy tomu podliehajú, ak sa rešpektujú zmluvy. Dobre, možno, že nevšetko spadá do právomoci EÚ a e, potom nemôžete ani prijať sankcie. A pritom je tam veľa takýchto návrhoch. E, hovorí sa o, o dôchodkoch, o zrušení jedných novín a toho, ako málo sú zastúpené ženy v politike, ale to práve nespada do právomoci EÚ. Ja iba chcem povedať, že pokiaľ vy hovoríte o právnom štáte, o súvisiacich pravidlách, tak vy sa správate skoro tak svojvoľne ako diktátori. Pardon, EÚ nemá právomoc v tejto Eh, oblasti. Myslíte vážne to, čo ste povedali? Každý... Počkajte, toto je výbor pre občianske slobody, Európsky parlament. Každý, kto sa chcel vyjadriť, sa mohol bez výnimky. Nerobíme to tu eh, podľa presného vzorca, chcete, aby hovorili viacerí vo vašom zmysle, tak ich zavolajte, však my sme tu demokrati aj v tomto výbore. Takže pán Jurek, ani sa teraz nešnašte prihlásiť. Naspäť dávam slovo spravodajcovi, aby sme to nejak uzavreli. P prosím, neprovokujte pani Sargentini. E, áno, niekoľko otázok tu padlo. Ja sa pokúsim odpovedať. Pán Aguilar Lopus sa pýtal, či, či v kompromise je možnosť, ale poviem to inak. Kolega sa pýtal na to, či v uznesení po dosiahnutí kompromisy bude možnosť E, ísť z prvého odseku článku 7 na druhý odpovedenie, pretože parlament nemá takú právomoc a vyzývam ho, ako aj jeho kolegov, aby si uvedomili, že o tom budeme hlasovať budúci týždeň. Potom ešte sa hlasovať bude v pléne. Potrebujeme dvojtretinovú väčšinu. Takže to je niečo, čo by sme tam mali mať, pretože necháme to potom na Prahu e, e, rady a vieme, ako málo aktívni sú. E, takže ľutujem odpovede nie. Trošku ma to zaráža, ale dobre, to, čo povedala pani Jaroka v hlasovacom zozname, by to nemalo byť videné ako súčasť kompromisu, lebo by to mohlo skompromitovať vnútroštátnu situáciu, ale ona teraz povedala, že to stiahla. V poriadku, ale prosím, e, dajte mi to písomne. Môžem to potom všetko vyňať, pani Gál. E, tiež som jej pomáhala v tomto zmysle. Ak predložíte návrh e, spolu 130 je tam aj istý e, obsah a nemôžete potom žiadať, aby sa ten obsah ignoroval. Vy ste začali s nami pracovať v kontexte tohto systému, ja som vám tom pomohla. Bolo to tak aj pri iných prípadoch, preto e, som vás vyzvala, aby ste e, aj vy, pani Kudrická, nejako konali ak ste není spokojná s tým, čo sa tam hovorí o ženách a politike. Potom isté nedorozumenia s maďarskými kolegami, čo sa týka priestoru tejto správy. Povedala som to už aj predtým a je to aj jasne v tom uznesení. V roku 2003 tu bolo oznámenie komisie, nikto nik nenamietal e, teda, že my sa pozeráme nad rámec aký a európskej legislatívy. Takže e, vždy, keď sa tam povie, nič vás do toho nie je, ja to tak zjednodušene poviem, tak e, len poviem, že to nie je pravda. Ďakujem, pán predseda, a teším sa na hlasovanie v pondelok. Ďakujem, týmto končíme rozpravu na túto tému. Ďakujem pekne. Pán Jurek, zdá sa, že e, tlieskate nejak príliš intenzívne. Je to faktická pripomienka? Ak áno, tak e, áno, článok 11. Tam sa jasne upresňuje, že poslanci sa musia rešpektovať a pri parlamentnej rozprave, platí to aj pre náš výbor, tak nik by nemal mať xenofóbne reči alebo ktoré, ktorým chýba rešpekt. Nič také som vo vystúpení pani gomež nepočula, ale predsa len niekedy sa to stáva. Ale nemôžete predsa len hovoriť, že sa správame ako fašisti. Toto je mm, prisilné, áno, podľa mňa je to faktická e, pripomienka, takže rešpektovať článok 11. E, kolega, vaše faktické pripomienky asi neprichádzajú v správnu chvíľu. Pani Gomez vystúpila už dosť dávnejšie a vy e, ste si vybrali tú najdramatickejšiu chvíľu. Áno, naozaj zvláštne načasované. Mali ste vystúpiť skôr po vystúpení pani Gomez, aby tu nebol taký časový posun. Ja som si to poznamenal aj keď už mnohí odišli, rozprava bola trošku zanetená ja, musíme sa rešpektovať, ale e, predsa len jedna vec pre toho, ktorý kolegu, ktorý tu nie je našim členom. E, iba poviem, že všetkých e, sme ochotní si vypočuť, nikoho sme ani dnes sme mu nebranili sa vyjadriť. Takže ďakujem za vyjadrenie názoru a za disciplínu. A teraz ďalší bod. Bod 24, správa Európskeho monitorovacieho strediska pre drogy a drogovú závislosť. Alexis Kristil mm, príde sem e, na pódium. Pán Goodstill. Hi. Hi, how are you doing? Uh... Ah Je vous fais signe. Ah, ok. Colleagues, those of you are staying for this, I, I... Uh, prosím, tí, ktorí tu uh, ostávate, chcem iba povedať, že vždy, keď príde medzi nás riaditeľ eh, tohto strediska, tak Teda ak vás to zaujíma, prosím, zaujímite svoje miesto a ak nie, tak e, prosím, choďte pokračovať vo vašich súkromných rozhovoroch mimo tejto zasadačky. Je to pošle, posledný bod na našom programe. Našťastie deň bol dlhý. 7. E, júna bola táto správa zverejnená. Ide o prehľad eur o situácii v 28 členských krajinách plus Turecko a Norsko. Je tu štatistický súhrn a 30 e, správ pre jednotlivé krajiny. Sú tu aj e, vytlačené tieto dokumenty. Najskôr dostane slovo pán Guzdil a potom prípadní poslanci, poslanky, niektorí by sa chceli vyjadriť. Je to naozaj veľmi dôležitá politická oblasť a častokrát e, to možno je málo zviditeľnené. Možno, že to ani politickú pozornosť nemá až takú, ako by si to zaslúžilo, ale určite je to mimoriadne dôležitá téma. Možno sa to trošku podceňuje, ja som to chcel povedať v úvode, ale každopádne nás zaujíma nedávny vývoj v členských krajinách plus Turecku a Norsku, pán riaditeľ. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Ďakujem, dobre popoludne, dámy a páni. Je to pre mňa čest vám predstaviť tento prehľad situácie v oblasti drog, ako sme slúbili, keď sme predstavovali poslednú správu na túto tému. Viem, že už je neskoro už ste dostali všetky detaily, detailné informácie, takže ja sa budem sústredovať na hlavné body našej správy a taktiež vám poskytnem krátky prehľad hlavných bodov v súvislosti s e, výkonom monitorovacieho centra pre drogy za rok 2017. Ďalšiu prísvitku prosím. Poprvé, ako hovoríme v správe, je väčšia dostupnosť a taktiež e, e, väčšia v podstate čistota kokainu v Európe v poslednej dobe. A to by som povedať, že kokain v Európe je najčistejší za posledných 10 rokov. A napriek tomu, že vzorce jeho užívania sú už menej jasné, ale analyzovali sme rezidua alebo zvyšky drog v 31 mestách. A s údajov máme tak skôr taký zmiešaný obrázok. Jeden z prvkov, ktoré musíme zobrať do úvahy, je to, že podľa údajov z urgentného príjmu v nemocnici, tak v podstate kokain je druhou najčastejšou eh, drogou a v niektorých väčších mestách. Napríklad som čítal o Londýne nedávno, alebo to vyplýva aj zo štúdií, že je nárast užívania kokainu. Toto sa pretavilo do väčšej potreby postúpiť liečbu. Ešte nemáme presnú predstavu, ale toto je jeden z dôvodov. Pre niekoho, kto užíva heroín, Doba, po ktorej požiada o liečbu, poprvýkrát je 8 rokov po tom, čo začal užívať túto drogu a predovšetkým v prípade tých, ktorí sú trochu integrovanejší do spoločnosti, v prípade kokainu to bude asi podobné obdobie. But we see increase in the number of seizures in the Máme tu teda nárast počtu užívateľov, stále väčšie množstvo, aj v Belgicku, v Antwerpách. Napríklad tam za posledných 10 rokov, v roku 2016, najväčšie množstvo sa zabavilo práve v Antwerpách. Ale taktiež v Španielsku boli problémy v tejto oblasti. Ďalšia prísvitka Taktiež tu máme určité obavy ohľadom produkcie drog v Európe. Tuto sa to taktiež mení rok od roka. Čo sa vie, je, že Európa sa stala jasným, solidným producentom MDMA, extázy a taktiež narastol počet objavených laboratórií za posledných pár rokov. Extáza sa nevyrába len pre európsky trh, ale sa exportuje do USA a do všetkých možných regionov sveta. Toto, čo poviem teraz, je celkom nové a nevieme presne, čo to znamená. Vyzerá to tak, že boli zhabané určité látky, ktoré sa používajú pri výrobe kokainu aj heroínu v laboratóriách v Európe, takže treba na tom spolupracovať s Europolom, pretože je tu lepšia pretože pokiaľ budeme vyvíjať lepší tlak na boj proti dostupnosti prekurzorov na výrobu drog, tak v podstate sa bude diverzifikovať prístup k takýmto látkam a budú sa tieto osoby snažiť vyrábať drogy z dostupnejších látok v Európe. Taktiež sú prípady, kde boli objavené laboratória, ktoré produkovali z nových psychoaktívnych látok. Väčšina z nich pochádzala z Číny a ako viete, nedávna veľká produkcia kanabisu v Európe, ktorý sa Ehm, teda prebieha a tento sa vyznačuje predovšetkým veľkou silou. Kanabis je najužívanejšou drogou v Európe. Taktiež je teraz zvýšený počet osôb, ktoré majú zájem o liečbu. Je to veľká inovácia, čo týka formy produktov a systémov dodávok. A je treba povedať, že došlo k zmenám v globálnom meradle asi ste počuli, že v Kanade tento týždeň a minulý týždeň Senát a parlament schválili novú legislatívu, ktorá má legalizovať užívanie kanabisu. Určité štáty v USA sa rozhodli podniknúť rovnaký krok. Taktiež sú to podobné iniciatívy v niektorých európskych členských štátoch, aj vo Švajčiarsku, kde kanabis ktorý obsahuje menej než 0,2 THC, sa môže predávať legálne v niektorých krajinách a taktiež je tu, sú tu rôzne dôsledky implementácie rozhodnutia vlády v Holandsku, kde sa pripravuje pilotná štúdia v vzťahu k produkcii kanabisu pre coffee shopy. Toto sa obvykle označuje ako ten v podstate podzemný problém v Holandsku. Môžeme zatiaľ sledovať strednodobý dopad tejto situácie, čo týka tej regulácie kanabisu. Toto súvisí aj s inými oblastiami, ako napríklad e, zdrogované osoby za volantom a tak ďalej. Ďalej, tuto je téma nových psychoatívnych látok. Bolo v roku 2017 detekovaných 51 nových takýchto látok. Asi 350 látok bolo nahlásených, to znamená, že sme objavili 350 takýchto látok niekde na európskom trhu v priebehu minulého roka. A keď si uvedomíte, že máme asi 670 takýchto látok, ktoré, sú, e, ktoré podliehajú kontrole v rámci Európskeho systému včasného varovania. Dosiahli sme tam teda vrchol. Momentálne tá frekvencia je asi jedna látka denne objavená, ale viedli k akutnej intoxikácii, k úmrtiam. Máme tu napríklad fentanily, toto je skupina syntetických opioidov, ktoré nedávno začali spôsobať problémy, vrátane teda napríklad situácie v USA. Taktiež je to problematické vo, vo väzeniach v niektorých krajinách. Robili sme analýzu 21 členských štátov EÚ potenciálne sa nahlasujú vážne problémy, úmrtia, sebepoškodzovanie, akutná intoxikácia, šikanovanie vo väzeniach. Taktiež no a jednou z víziev je to, že väzenský systém ťažko môže detekovať tieto látky, lebo napríklad môžu byť rozotreté na papieri alebo na látke a môžu byť ľahko prepašované do väzenia. Chcel by som napriek tomu, že nemáme čas diskutovať príliš, chcel by som povedať, že väzenie je dôležitým prostredím pre riešenie problémov súvisiacich s drogami a že veľká časť predávkovania a predávkovaní drogami je u ľudí, ktorí odchádzajú z väzenia, ale opäť začínajú brať drogy vonku potom teda zomr na predávkovanie drogami, ďalšia prísvitka. Keď hovoríme o znižení počtu umrtí z predávkovania, v roku 2016 sme mali 9000 takýchto úmrtí, alebo viac než 9000. Toto je relatívne dobré číslo, lebo je treba to porovnať so situáciou v USA, kde za rovnaký e, rok zomrelo 66 tisíc osob na predávkovanie a väčšinou priamo alebo nepriamo to bolo predávkovanie fentanylmi. A v Európe je to predovšetkým heroin alebo, opi- alebo ostatné opioidy, syntetické opioidy sú problémom. Napriek tomu v niektorých členských štátoch je pozitívny vývoj vecí a väčšinou si to vyžaduje ešte väčšie investície. Sú tam látky ako napríklad nanoxon, sme tu v výbore LIBE. Chcem povedať, že spoločne s Europolom sme vydali varovanie pre policajné orgány, pretože tieto látky môžu viesť akútnej intoxikácii, len keď sa s nimi dostanete do kontaktu napríklad s fentanylmi, takže je dôležité toto vedieť. Na záver ešte možno pár údajov, ďalšia prísvitka, ešte jedna. Dobre. Snažíme sa tu implementovať stratégiu pozorovacieho centra pre drogy do roku 2020, aby sme dosiahli lepšie prostriedky. Tento lepšie výsledky. Tento rok sme publikovali 64 vedeckých publikácií, taktiež sme vydali 20 vedeckých článkov na tému drogy, taktiež sa vydalo 30 správ na túto tému. Nielen sa tam popisuje situácia v jednotlivých členských štátoch, ale aj situácia v kontexte EÚ. A taktiež Minulý rok sme vydali Európsku správu o drogách a taktiež Európsku príročku pre sociálnu a zdravotnú zodpovednosť. V roku 2017 sme vydali taktiež správu o drogách a darknete, ktorú sme vydali v spolupráci so s komisárom Avropulosom a Robinom Wainwrightom. V Lisabone sme ju predstavili. Taktiež viditeľnosť sa zlepšila. Máme na našej webovej stránke viac než milión návštevníkov. Taktiež sme vydali videá a mikrovideá, ktoré boli stiahnuté viac než 190 tisíc krát a spustili sme 49 digitálnych kampaní. Čo sa týka politiky, tak sme priamo prispeli k 53 kľúčovým politickým udalostiam za minulý rok a vyprodukovali sme viac než 300 príspevkov k um, rôznym udalostiam politického vedeckého charakteru. Taktiež sme poskytli školenie viac než 100 profesionálom, ktorí sú aktívni v oblasti redukcie monitorovania drogovej situácie a taktiež 320 agentom e, orgánov presadzovania v práva, taktiež v rámci CEPOLu. A organizovali sme európsku letnú školu na, téma, na tému drogy. Taktiež výkonnosť. Tá sa zlepšila. Naďalej sa zlepšuje, predovšetkým čo sa týka monitorovania implementácie nášho pracovného programu. Implementovali sme 97 aktivít a e, čo sa týka teda priorít L1, podarilo sa nám taktiež zlepšiť plnenie priorít L2 na 95 a čo týka priorít L3, tak tam sme dosiahli úroveň 67 toto je jeden z najlepších výsledkov v porovnaní s minulými rokmi. Taktiež sme implementovali zmenu loga a dizajnu organizácie. A na záver finančný aspekt. Mám ešte pre vás všetky otázku, než tu skončíme. 37. Už nemám čas sa vás pýtať, čo si myslíte 37, čoho to je. Je to len 37 centov o ktorých e, sme, pre, o ktorých sme presiahli náš pridelený rozpočet za rok 2017 a je to už druhý rok v rade, kedy sa nám podarilo na 100% naplniť náš rozpočet. Toto sú dobré výsledky, taktiež napríklad, e, čo sa týka pladieb, tam máme úspešnosť 94,7%. A taktiež sa nám podarilo dostať na úroveň 1,16 zrušenia záväzkov. To si myslím, že je najlepšie číslo v histórii. A tuto som vám popísal, čo robíme, aké informácie predkladáme. A vidíte, že naša agentúra plní naše záväzky čo sa týka zlepšenia zodpovednosti, výkonnosti a produktivity. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne, pán Gucel. A priamo teraz prejdem k prihláseným poslancom, pán Bony, ktorý je spravodajcom e, pohľadom mnohých spisov, ktoré sa týkajú psychoaktívnych látok. Pán Bony, ďakujem veľmi pekne. Ako zvyčajne chcel by som sa poďakovať pánovi Guzdelovi za vynikajúcu prezentáciu. Aj tá správa je veľmi dobre vypracovaná. Mnohé nové informácie, ale aj tá posledná časť prezentácie, ktorá sa týka účinnosti, efektívnosti agentúry, veľmi dôležité pre nás všetkých. Čo je pre mňa zrejme, je, že ešte stále musíme viac popracovať na e, vypracovaní drogovej prevencie a liečby, ako aj pracovať smerom k lepšiemu lepším monitorovacím nástrojom. Napriek tomu, tak ako uvádza správa, tie údaje ohľadom disponibility nových psychoaktívnych látok sa zlepšujú. Zdá sa, že jedna z významných víziev sa týka presného odhadu dopytu po takýchto látkach po celej Európe. Je to mimoriadne dôležité, hlavne keď ste e, predstavili rolu, ktorú zohrávajú európske laboratória a výrobcovia, pretože ak e, zachováme takéto takové strhové vzťahy, tak budeme vedieť viac a budeme schopní aj e, predvídať isté trendy. To je e, tak predovšetkým, keď sa pozeráme na používanie falošných alebo nelicencovaných liekov. mohli by ste nám povedať troška viac ohľadom toho, čo sa dá spraviť, aby sme to zlepšili a podobne. Aké sú kroky, ktoré sú príjmané smerom k boju proti ich obehu? E, druhá vec, e, pokiaľ ide o vznikajúci trh pre nové psychoaktívne látky a tento trh e, je koncentrovaný hlavne online, veľmi ťažko sa sledujú tie vzorce obehu cirkulácie týchto látok. Správa hovorí o tom, že existujúce nástroje monitorovania nie sú postačujúce a mali by držať krok s významnými zmenami z pohľadu toho, ako sú drogy užívané napríklad pokiaľ ide o tie base surveys a tie štúdie transporting, tie sú nevyhnutné na to, aby sme eh, teda, teda vystupovania trendov, to je nevyhnutné na to, aby sme vysledovali, ako sa mení spotreba, ako sa menia vzorce eh, užívania drog. Čo môžete vy spraviť eh, z pohľadu zlepšenia takýchto nástrojov monitorovania a popisu, ako som hovoril predtým, toho dopytu a ako aj tých samotných vzorcov, užívania nových psychoaktívnych látok, ale aj liekov. Vítam to, že správa zdôrazňuje dôležitosť eh, zozbieravania údajov nielen v EU, ale aj spolupráce s tretími krajinami. Často sa prehliada skutočnosť, že ten drogový problém je globálny a že ho treba sledovať nad rámec našich hraníc. Treba spraviť viac, podľa mňa, aby sme poskytli technickú pomoc potenciálnym kandidátským a susedným krajinám, aby sme im tak pomohli, ale zároveň aj využili tie informácie na to, aby sme vypracovali efektívne preventívne opatrenia v rámci EÚ. Bolo by podľa mňa skvelé, keby sme mohli pozvať ľudí, ktorí sú aktívni e, na poli politiky susedstva a rozšírenia, aby s vami mohli hovoriť, aby dali možnosť prezentovať takéto riešenia, pretože to by e, bolo témou našej spolupráce. Ja som súčasťou delegácie v Ukrajine aj Moldavsko, takže myslím, že musíme byť v kontakte. A posledná pripomienka, vy ste spomenuli, že sú isté pozitívne zmeny, ktoré súvisia s znížením e, počtu úmrtí z dôvodu predávkovania aj z dôvodu protilátok k opiatom. A je to už aj po období tej špičky roku 2007. Ste hovorili, aký bol ten počet nových psychoaktívnych látok. A nakoniec posledná otázka, ktorá súvisí s vašou pripravenosťou schválenia nového systému včasného varovania. Je čas ho naštartovať. Určite ste pripravení, ale pár slov o tomto. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Bony, pán Jurek, nech sa páči. No, ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme za mimoriadne zaujímavé údaje, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú nových látok, nových javov, ktoré sa každodenne objavujú. Som skutočne rád, že ste schopní odhaliť stále viac a viac nových vecí, nových látok, ale to je samozrejme aj úloha policie Mňa viac zaujíma úloha systému justície v tomto celom. Čo viete povedať ohľadom počtu súdnych prípadov a rozsudkov súdov, pokiaľ ide o kriminalitu, ktorá súvisí s drogami, výroba, distribúcia, e, potom retail versus wholesale, teda ako veľkou, proti maloobchodnému a chcem takisto vedieť, ako prísne sú tie rozsudky. Je tam nejaký opakujúci sa vzor, pokiaľ ide o spôsob, ako e, reagujú justičné systémy v členských štátoch? Sú nejaké rozdiely v rámci členských štátov, nejaké výrazné? To by som rád vedel. A ešte jedna vec z mojej strany. Chcel som len povedať e, pánovi predsedovi, pokiaľ ide o predchádzajúcu diskusiu, že on zaujal stanovisko ohľadom jazyka, ktoré sú, aby teda zaujal stanovisko ohľadom jazyka používaného počas našich debát. Nie je nevyhnutne vo vzťahu k pani Gomez, ale pokiaľ ide o aj budúce takéto debaty. Mali by sme sa pridržať istého štandardu, istej latky, alebo sa toho vzdať? Dobre. E, išlo o to, že ten váš timing bol bezchybný, pretože teraz pani Gomez e, vystupuje, aj keď k inej téme, ale ja Beriem váš argument, ďakujem zaň. E, ďakujem, Áno. Chcela by som len objasniť, na pravú mieru, že žiadneho kolegu som neuznačila fašistom. Ja som povedala, že situácia, ktorú, ktorej sme svedkami, ktorá sa vyvíja v Maďarsku, a nie len teraz, ale už dlhší čas, že vykazuje charakteristiky fašizmu a to za tým si stojím, to nestiahujem. Bohužiaľ, nie je to len v Maďarsku, kde vidím správanie na úrovni orgánov, ktoré je označené fašistické. A som takto zaznamenaná, je to aj v záznamoch, keď som povedala, to, označila to, čo robí pán Salvini, keď vyzýva k vyhostovaniu Rómov a keď e, za cieľenie ide po migrantoch, označila som to ako fašistické a ja sa nevzdám týchto slov, sú možno úražlivé, ale, ale úražlivejšie je to správanie, ktorého svetkami sme e, v krajinách EÚ, ktoré sa mali poučiť z minulosti. Ďakujem pekne, pán Guzdel, za vašu prítomnosť. Veľmi jednoznačná správa. Ale mám ešte niekoľko otázok, e, ktoré by som vás poprosil objasniť. Naozaj, naozaj sa domnievam, že prácu, ktorú robí MCDDA, tá je dôležitá pre Uniu. a opierajú sa o tých 37 centov, o ten údaj z vašej prezentácie by som povedala, alebo by som chcela vedieť, aké sú tie najpálčivejšie potreby agentúry v tejto chvíli. Týkajú sa peňazí, týkajú sa zamestnancov, lebo vieme, že potrebujete veľmi kvalifikovaný personál, ktorý treba zaplatiť. Alebo sú to obe veci, alebo niečo iné. E, k téme samotnej. E, bola by som rada, keby ste troška viac e, sa venovali otázke Číny, pretože ste spomenuli reguláciu v EU a v Číne. Ako to prebieha? Je nejaká regulácia na úrovni čínskych úradov, orgánov, keď Libe výbor vycestoval pred niekoľkými rokmi do Číny, presne kvôli tejto veci, mali sme to v programe, dostali sme veľmi taký nevrhlý prístup, boli sme svetkami nevrhlého prístupu zo strany čínskych orgánov, e, povedali, že je to problém, ale nie ich, e, že dobre, ich laboratória to exportujú, to je ale problém tých importérov a nie je Číny. Zmenilo sa to nejak? Zmenil sa ten ich postoj? A potom e, vy sa tam odvolávate na skutočnosť, že sú isté e, prispôsobenia alebo nejaké, nejaké u, u, prispôsobenia sa pokiaľ ide o tie trasy, ktoré využívajú pašeráci drog. A ja sa chcem spýtať, či vaša agentúra bola schopná odhaliť, hlavne v rámci tých aktivít, ktoré prebiehajú medzi agentúrami, odhaliť nejaký vzťah medzi e, obchodníkmi s ľuďmi v e, Severnej Afrike a medzi tým pašerákmi drog lebo vieme, že prevádzači ľudí sú zároveň aj často pašerákmi drog v krajinách, v ktorých fungujú. Vy máte sídlo v Lisabone, v Lisabone, Portugalsku, v mojej krajine a myslím, že my máme vážny problém s kontrolou nie možno hlavných letísk, ale tých sekundárnych aerodromov. Samozrejme, to je veľmi lákavá platforma pre mnohých tradičných latinskoamerických, nielen drogových pašerákov. Podarilo sa vám to monitorovať? Viem, že to je obava, ktorú má aj portugalská policia. A ja sa chcem spýtať, či nám viete poskytnúť informácie k tomuto. A na záver. Vidíte isté prepojenie medzi plantážami, ktoré sa šíria údajne z dôvodov medicínskych a to zvýšenie výroby drog, produkcie drog, hlavne MPS v Európe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Lisabonské spojenie. Pán Coelho, na záver. Ďakujem, pán predseda. táto správa obsahuje niektoré znepokojujúce podrobnosti a obavy ohľadom zvýšenej produkcie drog v Európe. To je prvý záver, takisto zvýšené dodávky kokainu. Ako e, spomínal pán rediteľ Guzdel, nie je toto špičkové obdobie, ktorého sme boli svedkami v roku 2014, pokiaľ ide o nové psychoaktívne látky ale každopádne sme odhalili nové psychoaktívne látky nedávno. Spomínam si na diskusiu z minulého roku, pokiaľ ide o úmrtia z dôvodu predávkovania. Došlo k obrovskému nárastu minulý rok a napriek tomu, e, že tie vzťahy medzi EU a medzi Spojenými štátmi tejto oblasti boli v poriadku. Napriek tomu máme ešte veľký, vysoký počet eh, predávkovaní. A takisto by som chcel počiarknúť, eh, že sú problémy, keď ľudia sú prepušťaní z väzníc a niektoré problémy treba riešiť počas ich pobytu vo väzení, napriek tomu, že vieme, že to nie je európska pôsobnosť, že je to v pôsobnosti členských štátov riešiť tieto záležitosti. Myslím si teda, pán predseda, že by sme mali poblahoželať pánovi Guzdelovi k, ku kvalite tej správy, ktorú nám predložil. A mali by sme vyzdvihnúť Alexisa Guzdela a jeho tým za tú skvelú prácu, ktorú odvádzajú v agentúre. To môžem len potvrdiť, počiarknúť pán Kuelo, ale pokiaľ ide o všetky správy, ktoré dostávame od EMCDDA, ten problém je z istého dôvodu, a neviem ho celkom pomenovať, prečo nedostáva táto oblasť väčšiu politickú prieraznosť, väč, väčší politický priestor. Niekedy sa tu mnohé veci dostávajú bokom. Dám príklad, ale je to len jeden z príkladov. V tejto chvíli prebieha veľmi dôležitá debata ohľadom oleja z konope a medicínskeho užívania takéhoto oleja, deti s epilepsiou a podobne. Problém ale je, na rozdiel od mnohých iných oblastí, e, ten, e, tá diskusia sa neopiera o dôkazy o fakty a vedie to k iným kultúrnym, a sociálnym, možno nie pred, predsudkom, ale takým tým rozprávaniam, takým z druhej ruky, alebo teda nie, nie opreným o fakty. Inde je ten diskurs e, opretý o skutočne o fakty je oveľa vážnejší, pretože je to tak. Chcem sa poďakovať tým štyrom poslancom, ktorí zostali až do konca tejto diskusie, tak aby preukázali zároveň úctu riaditeľovi. Šiesti. Vidíte, pán Jurek, ja som sa vylúčil. Vidíte, kde mám, ako nízko mám dnes seba hodnotenie. Tak nízko, že som sa nezapočítal. Toto naozaj je otravné pretože pokiaľ idú o tie vážne veci, tie dôkazy vo vašej správe, tie poslednej, sú tak alarmujúce. Mení to európsku spoločnosť dramatickým spôsobom. A keby som mohol uvieť ešte ďalší alarmujúci príklad, kdokoľvek to rozumie Spojeným štátom a čo sa deje na tých hraničných oblastiach, čo sa deje v tých štátoch, ktoré sú v pohraničí, tí by mali mať jasno v tom, ako drogy dokážu meniť, dokážu meniť celé regióny v rámci sveta. A to je úplne zaujímavé aj z pohľadu Európskej únie. Ale pokiaľ ide aj o to, čo ste spomínali, ako drogy vstupujú na územie EÚ, určite sú aj nejakí ďalší poslanci, ktorí majú rovnaký postoj. Musíme to nejak dať dohromady. Možno, že mať aj iné stratégie. Niektorí sa o to snažia aj v správach zahrnúť do toho aj prevenciu. Takže nech sa páči, máte ešte pár minút na odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, poslankyniam za otázky, pozitívne pripomienky. Určite ich postupím aj ostatným kolegom, aj keď e, verím, že nás mnohí pozerajú naživo v Lisabone. Pracuje na tom veľa ľudí, nielen v Lisabone, ale aj v jednotlivých členských krajinách a, aj ľudia, ktorí zbierajú informácie a snažia sa zlepšiť e, životy drogovo závislých. Vy ste to tiež zhrnuli a zdôraznili, pán predseda. Pán Bony, e, vaša otázka. Čo môžeme spraviť na to, aby sme lepšie zbierali e, také nerutinné údaje. Zatiaľ sa snažíme pracovať čo najlepšie, ako vieme a máme šťastie, pretože máme toho veľa, ale čo skoro sa to zmení, ak nebudeme mať dostatočné prostriedky. Analýza odpadových vôd, to ste spomínali, to je dobrý doplnkový nástroj v oblasti epidemiológie, potom doprava, e, potom prieskum v školách, kde sú e, expati, e, vyslaní pracovníci. Takže sa snažíme prispôsobiť a je to preto, že pred 25 rokmi sme vznikli a mali sme vypracovávať údaje, pretože žiadne neboli a dnes už e, rutínne zbierame isté údaje, ako to ja volám, a to je asi základ nášho systému, ale bez tých údajov by sme vám nevedeli poskytnúť také informácie, aké som poskytol aj dnes, ale teraz sa niečo aj zmenilo. Máme a metodiku, ale napríklad tie odpadové vody a ten epidemiologický e, projekt potom projekt, ktorý zahrania um, urgentné príjmy nemocnic. Napríklad e, to si vyžaduje prostriedky finančné, čiže tu mám apel na vás, E, je tu veľká správa spred dvoch rokov. To zahrňalo tie školy e, pre expatov. To bol veľký projekt. V Švedi to vtedy financovali, obratili sa aj na komisiu a členské krajiny. Boli sme tým poverení a generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti poskytlo dodatočné prostriedky a bolo to možné ale generálne riaditeľstvo pre rozpočet to nakoniec e, nepodporilo teda takéto dodatočné prostriedky v budúcom e, roku, čo je škoda, pretože sa bude viesť kampaň. Takže hrozí, že nebudeme e, schopní uskutočniť takú takýto prieskum a analyzovať údaje a ten rozpočet mal byť rovnaký. Ak by sa to podarilo nejako zaistiť v rozpočte, v roku 2019, tak by to veľmi pomohlo. Stredno a dlhodobo bude sa hovoriť o možnom rozšírení mandátu. E, tu by sa to možno mohlo vyriešiť špecifickým rozpočtom pre zber iných ako rutinných údajov. Samozrejme, pred 25 rokmi si to nikto nevedel predstaviť, ten objem e, falošných údajov. Napríklad Teraz druhý bod, medzinárodná spolupráca. Máme veľmi dobrú spoluprácu s kandidátskymi a prípadne kandidátskymi krajinami a máme na to špecifické prostriedky od komisie. Napríklad projekt EU for Drugs Monitoring, to by malo začať budúci rok, pokrýva to susedné krajiny. A odpoviem na otázku pani Gomez veľká zmena nastane v tomto programe, pretože komisia chce, aby sme pokríli aj susedov tých susedov. Čiže je to istá odpoveď na vašu otázku. Napríklad na subsaharskej trase sa e, vpašuje novým spôsobom hašiš z Maroka do Líbie, Egyptu a potom aj Talianska a iných európskych krajín. S Europolom si myslíme, že je tu prepojenie medzi terorizmom, obchodovaním s ľuďmi a e, obchodovaním s drogami. Musíme túto oblasť lepšie spoznať, zistiť, čo sa zmenilo a ako by sa Európa mohla chrániť a chrániť aj svojich občanov a to je asi jedna z tém, ktorú by sme týmto projektom chceli pokryť. A ak a ešte som zabudol povedať, že akékoľvek odporúčanie, tak e, v mojom mene vám kolegovia z Lisabonu pošlu inú odpoveď. Externé vyhodnotenie nášho e, monitorovacieho strediska. Pán Jurek povedal niečo dôležité niekoľko bodov v rámci odpovede a budúci týždeň vám pošleme podrebné informácie, pretože inak by som tu hovoril pol hodinu a asi toľko času už nemáme. Takže teraz sa to pokúsim od, zodpovedať stručne. Zbierame isté ukazovatele, e, čiže trestné činy súvisiace s drogami, skratka DLO, ale zachytávame iba časť, časť informácií, nie, nemáme podrobné informácie o e, e rozsudkoch. Mm, zamerávali sme sa už aj na minimálne tresty, ale e, spolu s komisiou, keďže vy ste hovorili o zadržiavaní, my chceme povedať, že niektoré malé a aj veľké krajiny ne, ne, neposkytujú údaje o takýchto uh, habaniach uh, drog. E. Nechceme na nikoho ukazovať prstom, ale snažíme sa to riešiť bilaterálne. Určite budeme hovoriť aj na zasadnutí riadiaceho výboru v Lisabone. Určite tu je ešte potenciál. Nede o to vytvárať ďalšie ukazovatele a žiadať o ešte viac údajov, ale najlepšie využiť to, čo už máme. Potom odpoved pani Gomez. Asi som vám už čiastočne odpovedal. Po mojom zvolení som povedal ako prvé, že som dosť pragmatický a snažím sa byť rozumný. Nežiadal som hneď o viac peňazí, pretože som najskôr povedal, že musíme e, zvýšiť e, našu efektivitu, čiže myslím, že sa ubráme správnym smerom, tak ako sme to plánovali, ale na rok 2019 ide o to, e, získať späť tých 310 tisíc, o ktoré sme zatiaľ prišli. To by nám pomohlo, pretože by sme mohli ehm, pokryť obdobie do zmeny nariadenia. Viacročný finančný rámec tu by som navrhol, aby sme o tom nezačali hovoriť teraz. Môžem vám o tom zaslať briefing neskôr a odpovieme na prípadné otázky. Potom tu padla otázka o Číne, pokiaľ vieme a tak ako povedal pán Dopre dnes ráno, že keď Čína vyhrá, tak môže, môže kontrolovať veľa vecí. Neplatí to možno o týchto látkach, ale fetanil e, fetanyl a MPA boli e, už e, kontrolované pred rokom o a pol. veľké množstva sa dovážajú z Číny do Európy a napríklad v Rotterdame 35 tisíc kontajnerov tranzituje každý deň. Veľmi ťažko sa to kontroluje. A agentúra, med, e, praca, spolupráca medzi agentúrami, myslím, že tam som už zodpovedala v oblasti obchodovania s ľuďmi a bolo spoločné zasadnutie minulý týždeň a hovorilo sa o posilnení spolupráce práve v oblasti obchodovania, prevádzania ľudí to je práca agentúr, ktoré sa na toto zameriavajú. Chcem sa vám všetkým poďakovať aj pánovi Koelovi za slova chvály. Ešte niekoľko otázok zodpoviem. Možno písomne, ale ešte k tomu eh, konope Eh, aj jeho lekárskému využívaniu, potom ten vývoj v Uruguay, USA a Kanade, eh, do istej miery legalizácia, takže tu sa snažíme byť veľmi proaktívni, ale byť aj obozretní, teda, že keď si vymieňame informácie, tak musíme mať aj isté dôkazy, aby sme si nevymieniali iba nejaké pekné myšlienky. Pred pár týždňami sme vyprodukovali podľa mňa veľmi užitočný príspevok na lepšie pochopenie tých nových víziev súvisiacich s legalizáciou eh, konope máme aj nové zverejnenie spred pár týždňov ja si to overím s kolegami v Lisabone budúci týždeň, či máme aspoň k dispozícii tú prvú časť, také zastrešujú, taký zastrešujúci prehľad o terapeutických vlastnostiach a vedecké dôkazy využívania výťažku z konope v prípade niektorých e, chorôb, aj keď je veľa informácií na, info, na internete, ale minimálne polovica nie je pravdivá, takže ide o to mať objektívne, pravdivé informácie a do konca roka budeme mať ďalší dokument o regulovaných trhoch e, konope. Takže nechcem hovoriť dlhšie, e, len sa vám chcem poďakovať za diskusiu. Bude delegácia v oktobri, ktorá pôjde do Lisabonu. Naozaj je to lákavé v tom období. Vybrali ste si dobré miesto, takže chcem sa vám poďakovať aj tým, ktorí to sledujú online, eh, teda vašim kolegom. Pán Koelo to povedal asi vystížnejšie ako ja. Ďakujeme za prácu, ktorú vaša agentúra odvádza E, už som to síce povedala, ale zopakujem to. Spravíme mm, možno možno niečo proaktívnejšie. Treba možno, že e, vedieť